Dear, Kolegyne a kolegovia, dovolte, aby som zahájila e, toto zasadnutie. A ten prvý bod na našom programe je prijatie programu schôdze. Nedostali sme žiadne požiadavky na žiadne pozmenenie návrhu programu, takže to chápem tak, že to môžeme považovať za schválené. Chcem vás takisto informovať, že toto zasadnutie je prenášané internetom, takže ako obvykle. A teraz prejdeme na bod 3 to je schválenie zápisnice so schôdzi, ktoré sa konali 23. 24. januára a 9. februára tohto roka. Tie zápisnice e, sú k dispozícii, rozdali sme vám ich, takže ak nemáte žiadne námietky, ak sa nevyskytnú počas zasadnutia žiadne námietky, budeme ich považovať za schválené do konca dnešného zasadnutia. Mám tu trošku dlhšie oznámenie predsedajúceho. Po poslednom zasadnutí koordinátorov sme nemali čas na toto na oznámiť rozhodnutia koordinátorov, takže len veľmi stručne. Informácia o tom, čo sme v písomnom postupe urobili, tam sme e, e, pridelili e, stanoviska konkrétnym kolegom George Stavrakakis rozdiel 2014, potom Rosa Estarach, Ostaras otvorenie trhu pre domácu osobnú dopravu na železnici. Jachim Celer, takisto sa to týka dopravy v spoločnom európskom železničnom priestore a potom sa sa Schmidt bude e, sa zaoberať e, železničným systémom v Európskej únii, nelegislatívne stanoviska e, pani Kanbach, stanovisko z vlastnej iniciatívy, ako môže únia prispieť k vytvoreniu priaznivého prostredia pre e, nové podniky, tak aby sa vytvárali pracovné príležitosti a potom ďalší, e, ďalšie, e, ďalšia správa z vlastnej iniciatívy, to ešte presne nevieme, aký bude titul. A keď že sa blížime k, k koncu tohto obdobia, tak budeme hovoriť aj o správa z vlastnej iniciatívy, ktoré sa týkajú e, dostupnosti slotov. A chcel by som vás informovať, že na základe rozhodnutia z februára na stretnutí koordinátorov sme sa rozhodli, že medzi týmto bodom a koncom budeme, legislatívneho obdobia budeme e, všetkých tých šiesť politických skupín vytvorí teda správu z vlastnej iniciatívy spoločnú o na základe toho, čo bude k dispozícii a dohodlo sa, že bude sa požadovať e, oprávnenie pre štyri e, správy na základe návrhov e, prichádzajúcich EPP socialistov zelených a ECR. A potom, po tom písomnom postupe sme sa nakoniec dohodli, koordinátori sa dohodli, že prvý blok eh, týchto správ z vlastnej iniciatívy bude sa skladať eh, z správy EPP o inteligentnej špecializácii a o pripravenosti členských štátov na efektívne a včasné začatie eh, programovania nových politík spolu súdržnosti. Regionálne politiky sú vlastne súčasťou tých širších systémov podpory a potom ešte správa zelených e, o inteligentnej sieti. Tá bude požadovaná formálne v apríli. Pán, e, medzi tým už snáď hádam, dostaneme aj k dispozícii e, správu pána Gajra a po februári sme sa takisto dohodli, že sa predloží aj zrevidovaný návrh jednotlivých správ z vlastnej iniciatívy a potom sme dostali aj výhradu od ALDE ktorá nepodporila túto, tento, túto dohodu, takže v prvom bloku sa budeme zaoberať aj ich návrhom. Takže to bolo vo februári, na februárovom stretnutí a teraz teda a budem vás naďalej informovať eh, po dnešnom stretnutí koordinátorov. Takže toto som chcela zatiaľ prezentovať a predpokladám, že to je e, e, schválené ako správa zo zasadnutia koordinátorov. Teraz môžeme prejsť k bodu 4 nášho programu. E, súvisí to so správou pána Jensa Gajera a dnes tu máme aj prezentáciu štúdie regionálnych stratégií pre regionálne stratégie v Európskej únie. E, e, pani Šenhofrová, riaditeľka METIS vo Viedni, bude hovoriť o výsledkoch e, tejto štúdie expertíznej, ktorá sa týka regionálnych stratégií pre priemyselné oblasti v Európskej únii. A takže vám dávam slovo, ďakujem. V prvom rade sa chcem ospravedlniť, pretože je pre mňa vždy zvláštne hovoriť k e, obecenstvu, ktoré mám vlastne za chrbtom, ale viem, že to nemôžem zmeniť. Už zostanem tu na svojom mieste. chcel by som mm, povedať, že toto je v podstate e, také e, zvláštne privilegium, ktoré sme poskytli pani Hrdingovej. Dobre, ďakujem. E, mám teda to potešenie stručne, stručne vás informovať o regionálnych stratégiách pre priemyselné oblasti. Ide tu teda o tie o všetky priemyselné oblasti a je to podľa mňa veľmi zaujímavé vrátiť sa tejto téme. Ja keď som e, študovala, e, tedy otázka e, priemyselných oblastí bola veľmi aktuálna, bol to taký politický bod, o ktorom sa hovorilo. Dnes sa to zdá byť trošku neaktuálne na prvý pohľad. Som si istá, že ste sa všetci oboznámili s týmto textom, takže teraz, pokiaľ ide o tie výzvy štruktúrálnej transformácie a aká je teda tá situácia aj právna s prihliadnutím k priemyselným e, oblastiam. A otázkou takisto je, ako k tomu prispieva e, kohezná politika. Ja to budem ilustrovať štyrmi pomerne zaujímavými príkladmi. Jednak je to mesto Manchester, Essen, Lille a Bilbao. Tieto štyri mestá e, zaznamenali pomerne veľkú potrebu reštrukturalizácie a ešte stále teda eh, existujú ako priemyselné centrá, hoci čelili veľkým problémom. Táto reštrukturalizácia prebehla aj s pomocou štrukturálnych fondov. Teraz prejdem k niektorým záverom eh, týkajúcim sa hm, politik súdržnosti a možno zmiením aj niekoľko kritických eh, pripomienok k týmto politikám súdržnosti a politike súdržnosti, ktorá sa veľmi zameriava na inteligentnú špecializáciu a má tendenciu zabúdať na ostatné oblasti. Budem sa teda venovať prvému bodu, kým ešte budem hovoriť o tých mm, tradičných priemyselných oblastiach. Tak toto je v podstate ten úvod do štúdie, o ktorom som práve hovorila. A teraz poviem niekoľko slov o výzvach a o význame priemyslu, pretože priemysel, hoci je v podstate uprostred finančnej e, kríze a je na e, ústupe v poslednej dobe, tak je to stále e, taká hybná sila štruktúrálnych zmien a tak ako aj v minulosti a stále je E, podiela sa 16 e, percentami na HDP a stále vytvára e, veľký počet pracovných miest na, 60, na 100 miest v priemysle prípada ďalších 60, približne 60 miest vytvorených v hospodárstve v iných oblastiach a takisto sa podiela vysokou mierou na súkromných investíciách. Priemysel je teda hybnou sílou nášho sociálno-kultúrneho aj hospodárskeho rozvoja samozrejme a e, prešiel významnými zmenami za posledných 15 až 20 rokov. E, významne sa zvýšila produktivita, e, inovácie a ten výrobný reťazec sa rozdelil na výrobu a celý rad služieb, ktoré sa zadávajú subdodávateľom, <clears throat> takisto aj z hľadiska environmentálneho sa mnohé zlepšilo, takže tá predstava o tých e, dymiacich e, komínoch už nie je dnes pravdou. Takisto e, sa udiala, udialo také zmena zamerania pracovnej sily a zmenila sa, zmenil sa aj spôsob, ako sa vyrába tovar. Ale napriek tomu e, sme prišli o 3 milióny pracovných miest, to znamená asi 10 e, pracovných miest počas e, tejto krízy. A keď teda hovoríme o, o oživení, tak je skutočne dôležité zakladať to na skutočnom hospodárstve, na výrobe. No a e, posilnenie konkurencie schopnosti je takou vlajkovou iniciatívnou, iniciatívou v rámci oživenia. Konkrétne sa to týka koheznej, kohesnej politiky. No a E, oznámenie komisie o silnejšom európskom priemysle pre rast a oživenie e, vyzýva takisto aj k určitej priemyselnej revolúcii. To je podľa mňa celkom zaujímavé. E, požaduje sa prechod na obnoviteľné zdroje energií a konverzia výroby a budov, konverzia budov a výroby na ten efektívnejší spôsob Treba však povedať aj to, že nie je úplne jasné, čo to vlastne priemysel je. Samozrejme, každý z vás určite má tú predstavu e, dymiacich komínov, ale priemysel je niečo, čo je definované priemyselnou politikou a priemyselná politika e, zasa súvisí úzko s týmto. Keď sa na to pozriete bližšie, Eurostat to definuje ako produkčný sektor v rámci vrátane výroby. Niektorí do toho zahraňajú služby, obchodné, podnikateľské, finančné, niektorí nie. Takže priemysel, povedzme tak približne definované, e, predstavuje do istej miery rozmazaný obraz. Je to teda niečo, čo produkuje tovar Dúfam, že e, tento graf e, je dostatočne jasný. Začnem na pravej strane, e, v dolnom rohu. Čo je priemyselná politika? Priemyselná politika je niečo, čo vlastne bolo v v základe, alebo čím začala Európska únia, ako viete, v 50. rokoch išlo o prekonanie problémov železiarského a uholného priemyslu a členské štáty sa spojili, aby e, tento problém, aby tento problém vyriešili. Samozrejme, išlo im e, hlavne o záchranu tých priemyselných odvetví e, v jednotlivých krajinách. A potom sa to zameranie zmenilo na horizontálnejšie na jednotlivé sektory a na podporu podnikateľských činností a hm, na podporu verejného obstarávania a na vytvorenie akýchsi rámcových podmienok na lepšiu reguláciu, reguláciu štátneho vlastníctva a podobných vecí. Takže v stručnosti ten širší koncept priemyselných e, politík zahrňa aj francové podmienky pre horizontálne politiky a sektorálne politiky, ktoré e, sa teraz objavujú ako klastrové politiky. To však nie je jediný typ politik, ktoré ovplyvňujú priemysel Máme tu aj environmentálne politiky, použi- využívanie pôdy a podobne. Toto všetko ovplyvňuje e, priemysel. Európska únia má ďalšie politiky, ktoré nie sú priamo spojené e, s priemyslom ako infraštruktúre energie, ale aj tie sú nejak s tým prepojené. Priemyselné Premyselná politika je už zo svojej definície a z toho, ako je chápaná, neteritoriálna politika, ale zhmotňuje sa na konkrétnych teritoriách. E, e, príkladom toho sú priemyselné oblasti. Vidíme tam, ako sa priemyselné politiky e, zhmotňujú v jednotlivých teritoriách, napríklad tradičné železiarské odvetvie alebo textil a podobne. To sú tie staré odvetvia. A keď sa dostali pod tlak medzinárodnej novej medzinárodnej delbe, delby práce, tak e, tieto oblasti sa v podstate a pri, presunuli do iných oblastí sveta. Tieto priemyselné odvetvia sa presunuli do iných oblastí sveta a čelili veľkým problémom samozrejme a to najmä v 70. rokoch, kedy sa zaznamenal pomerne dramatický vývoj. V tej dobe sa vypracovalo veľa štúdií, ktoré podrobne, podrobne analyzovali situáciu a aj to, ako náročná a náročné bolo to oživenie, je jasné, o ktoré oblasti ide. Severovýchod Angli- Anglická napríklad, alebo e, Baskicko. Takže to sú oblasti, ktoré sa potom ocitli to, trocha mimo toho centra pozornosti Ehm, i nové členské štáty začali čeliť podobným e, problémom, hoci o niečo neskôr, ale e, to e, súvisí samozrejme s tým, aká bola situácia pred ich otvorením a s politickými zmenami. Čelíme teda novým, novým výzvam, a tie e, do istej miery zatienili tie e, staré problémy. Hovorím tu o rozšírení na východ, e, lisabonizácii kohezných politík a teraz samozrejme o tej finančnej kríze. Aby som nehovorila len úplne abstraktne o tom, čo vlastne sa deje, máme tu štyri prípadové štúdie, ktoré sa vypracovali v tejto oblasti a ktoré si kladú e, otázku, ako sa darilo mestským oblastiam, e, e, pretože priemyselné oblasti sú v prvom rade mestské oblasti, to znamená, riešili, ako sa mestským oblastiam darilo riešiť túto situáciu. SN napríklad to je jedna z najväčších priemyselných konubácií v Európe. Nachádza sa pomerne blízko k belgickej hranici. Pôvodne sa tam, e, tam bol uholný priemysel, textilný priemysel. Máme tu Bilbao, e, ktoré e, bolo pôvodne e, kde bol pôvodne ťažobný priemysel a potom sa e, dôraz presunul na e, stavbu lodí. A teraz teda <clears throat> pôjdem ďalej, ale bohužiaľ mám len 20 minút, takže nemôžem hovoriť o podrobnostiach, ktoré sa týkajú jednotlivých týchto miest hoci je to e, veľmi zaujímavý obrázok toho, ako sa Európa e, vyvíjala, ako e, vlastne prebiehal ten teritoriálny vývoj. Tieto mesta teda čelia problémom súvisiacim s dlhodobým rozvojom. Sú to oblasti, ktoré boli pomerne, mali pomerne vysoké znečistenie, zo všetkých tých e, starých e, prevádzok. Majú takisto aj bytový e, fond, ktorý bol postavený pre oveľa väčší počet obyvateľov, nie je však veľmi kvalitný, vyžaduje rekonštrukciu. Sú tam verejné priestranstva, ktoré, ktoré nie sú veľmi pekné, potrebujú takisto rekonštrukciu. Je tam veľa ďalších oblastí, ktoré vyžadujú reštrukturalizáciu. Keď som napríklad poprvýkrát navštívila niektoré vidiecké oblasti, tak som zistila, že sú tam napríklad ešte v 70. rokoch, keď to bolo, že sú tam ešte e, otvorené kanalizácie. Takže to sú také problémy, ktorým tieto mesta a tieto oblasti čelia. Všetky tieto štyri mestá nakoniec boli schopné e, zmeniť sa pomerne Eh, impozantným spôsobom na eh, prosperujúce mesta. A teraz by som chcela nazrieť trocha za oponu a vysvetliť, ako sa im to podarilo. Chcem hlavne povedať, že je na to potrebné veľa peňazí, ale peniaze nie sú to jediné. V prvom rade eh, je tu, sú tu veci ako, ako v podstate e, rekonstrukcia, prestavba, e, riešenie hygienických e, sietí a podobne. Tu všade je potrebná spolupráca a všetky tieto štyri oblasti sú práve dobrým príkladom spolupráce v, vo vidieckých oblastiach E, napríklad Porúr je takým zaujímavým e, príkladom e, už pred e, 30 rokmi, možno ešte skôr, mnoho tých miestných správ v podstate postúpilo svoje právomoci takému združeniu, ktoré sa zaoberalo regionálnym plánovaním a tam sú aj dnes zastúpené tie miestne správy. V Lille e, sa riešila otázka cezhraničnej spolupráce a bola veľmi dôležitá, lebo e, v podstate tá oblasť, pohraničná oblasť medzi Francúzskom a Belgickom nie je takou klasickou hraničnou oblasťou. Je to v podstate hranica, kde sa hovorí rovnakým jazykom. Je tam dlhá tra tradícia spolupráce a e, začalo to už spoluprácou v rámci EGTC, Eurometropol Lille, Kotrik Turnaj a mohla by som ešte podrobne hovoriť aj o tých ďalších dvoch mestách a o tom, ako sa im podarilo nadviazať horizontálnu spoluprácu. Myslím, že je to veľmi dôležité, keď e, hovoríme o správe, lebo správa to nie je len e, viacúrovňa správa, ale týka sa to aj e, horizontálnej spolupráce. Potom spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom, najmä v Bilbao, e, vznikli združenia a vznikla rozvojová agentúra, ktorá kombinovala fondy od celoštátnych, regionálnych a lokálnych správ a Dôležité teda je, e, aby bola spolupráca medzi plánovaním, hospodárskym rozvojom a sociálnymi politikami. A všetky tieto oblasti predstavujú veľmi dôležité príklady toho, ako sa tomu dá robiť. Vertikálna spolupráca na prvom mieste, potom e, miestna, miestny a e, národný prístup a opäť je to niečo, na čo neexistuje žiadny konkrétny recept. Ide o to však, e, aby aj e, tie jednotlivé regióny boli schopné čerpať e, a mať úžitok z tých celoštátnych prístupov, napríklad ako v prípade Manchesteru. Manchester sa pokúsil prilákať nové technológie a E, vďaka veľkým rozvojovým e, schémam sa podarilo prilákať e, nové priemyselné odvetvia, takže mm, vychádzalo to z toho národného prístupu a lokálneho prístupu. SN to je jeden z najzaujímavejších príkladov medzinárodných stavebných veľtrhov. To už začalo v 70. rokoch, zkrátka je IBA, a na začiatku išlo o e, premenu niektorých priemyselných e, areálov, napríklad e, C. Solverein, to je jeden z, takových, z takých najzaujímavejších príkladov a realizovalo sa tam veľa individuálnych projektov, ktoré sú teraz prakticky takými vlajkovými projektmi Lille, ten zasa zvolil úplne iný prístup e, na základe štátnej politiky na decentra- pre decentralizáciu a na základe vytvárania technologických e, centier a v Bilbao tam išli cestou e, verejno-súkromných partnerstiev. Áno, ešte 5 minút, takže preskočím úspešné št- stratégie. Čo môže urobiť politika súdržnosti. V zásade môže dokázať všetko. Je tam veľmi málo obmedzení. Ale a teraz preskočím aj toto, môžete si to prečítať v štúdii, to sú príklady od toho, ako môžu kohezné politiky prispieť k rozvoju, napríklad ako to bolo v Lille, Bilbao, v Manchestri a v Esene. V zásade išlo o vlajkové projekty, o, o Išlo o, o e, rehabilitáciu niektorých, niektorých oblastí priemyselných. No a teraz v tých posledných 5 minútach e, chcem zdôraziť niekoľko bodov. Priemyselná politika e, nemôže umožniť úplnú premenu priemyselných odvetví, E, v 60. a 70. rokoch sa totiž e, celkom preceňovali mm, e, intervencie a zásahy vlády a v podstate aj potenciál takýchto zásahov. A v dnešnej dobe tieto verejné politiky môžu skutočne stimulovať zavádzanie nových e, technologických e, odvetví, ale musí sa vychádzať e, z tých predpokladov príslušného regiónu. Samozrejme je tu otázka selekcie. Keby sa každý snažil napríklad zamerať na farmaceutický priemysel, tak by sa to v pomerne blízkej budúcnosti mohlo stať problematické. V rámci priemyselnej politiky sa vyvíja snaha na podporu, e, na zvýšenie, e, na podporu zvyšovania konkurencie schopnosti. A najdôležitejšie je, aby na lokálnej aj regionálnej úrovni sa podporovala diversifikácia a diversifikácia teda znamená nezameriavať sa len na jednu vec. Pretože zmena orientácie, to je to, o čom teraz hovorím, hoci nemám žiadne e, konkrétne, e, konkrétne údaje, e, takže toto všetko podľa mňa môže spôsobiť niekoľko vecí. Jednak sa bohužiaľ týmto oblastiam nepodarilo rozvíjať žiaducím spôsobom a okrem toho treba investovať do oblasti, ktoré potrebujú aj fyzickú regeneráciu. Pokiaľ ide o e, kohezné politiky, tieto nemajú v sebe zabudovaný e, ten teritoriálny prístup a preto je veľmi ťažké e, vyhodnotiť, kam peniaze skutočne idú a ako tie príslušné regióny z toho ťažia my v zásade nevieme, kam tie peniaze idú na tej podregionálnej rovine a staré priemyselné oblasti sú ešte stále na ceste reorientácie a ešte stále potrebujú ďalšie finančné prostriedky. A nielen to, ako som povedala, peniaze nie sú jedinou vecou, jedinou otázkou, toto preskočím, pretože sa domnievam, že po kohesnej politike chýba e, integrovaný teritoriálny prístup pre rozvoj, k rozvoju. Nie, že by to bolo niečo zakázané, ale nevyžaduje sa to. E, priemyselný fond a fond e, rozvoja vidieka napríklad e, vytvorili e, takýto teritoriálny prístup. Myslím si, že tieto teritoriálne investície v novom nariadení boli, boli ponúknuté viacere možnosti s cieľom implementovať balíčky akcií z toho, čo som počula, zdá sa, že je tomu tak, že 5 eh, musia priradiť tých 5 k tým, k tým ITI, ale to neprežije tie rokovania pravdepodobne. Čo skutočne potrebujeme pre koheznú politiku v starých priemyselných oblastiach je, aby sme podporili aby sme spojili tú vertikálnu a horizontálnu spoluprácu pre tieto staré e, mestské priemyselné oblasti, aby mohli sa svojim dielom podielať na programe. V mnohých členských krajinách pod úrovňou operačných programov individuálni aktéry majú málo možností financovať e, vlastný akčný plán alebo spoločnú stratégiu. Myslím si teda, že metóda integrálneho teritoriálneho investovania by bola dobrou opciou pre e, opätovné zaradenie starých priemyselných oblastí na mapu a e, podnetiť koheznú politiku, aby ich podporila e, v kohezii nielen vo financovaní. Ďakujeme. Thank you very much. We will have a joint Teraz bude nasledovať e, spoločná diskusia, potom čo si tiež e, vypočujeme i Konstanc, ktorá zastupuje Jensa Gajera. E, Áno, ďakujem vám pekne, pani predsedajúce. Ja som teraz trošku na rozpakoch a na radšej by som reagovala na niektoré veci, ktoré boli práve teraz predstavené, ale predsa len snáď začnem tým, čo mi dal spravodajca a toto jednoducho v jeho mene prednesiem. Dnes e, ste predložili ste nám predložili návrh správy, ktorá e, sa základa na tom, čo bolo v pracovnom dokumente raz predstavené a tu v správe e, sa kladú určité um, určité určité požiadavky na komisiu a radu a mm, správa prezentuje pritom zoznam najväčších alebo katalóg najväčších víziev pre minulé alebo predchádzajúce priemyselné regióny. My sme tú štúdiu predtým nemali a nemohli sme si ju prečítať, ale ten zoznam v podstate odpovedá e, viac menej tomu, čo ste zrealizovali v štúdii, aké rešerše ste mali Takže správa vlastne počiarkuje osobitné problémy bývalých priemyselných eh, oblastí v Európe. Eh, toto je sprevádzané väčšinou veľmi krátkým časovým úsekom, kedy eh, sa znížila, kedy sa znížila produkcia v danej oblasti a preto sa bolo potrebné preorientovať um, tieto oblasti z, alebo bývalé priemyselné oblasti nie sú veľmi dobre umiestnené a, uh, a nemajú dosah prostriedkov pre, um, pre reštrukturalizáciu. Vy ste o tom tiež hovorili, že zdá sa, že predsa len bude možno e, možné mať k dispozícii nejaké finančné prostriedky. Návrh správy sa takisto venuje tomu, že tak na regionálnej, ako aj na úrovni členských štátov, ako aj na európskej úrovni existujú možnosti pre hospodársky, ekonomický rozvoj, ktoré by sa mohli aplikovať, ale ktoré neodpovedajú v príslušnej miere potrebám regiónov a v tejto súvislosti práve sa vychádza z toho, že na to, aby sa takéto regióny mohli ďalej rozvíjať, je potrebné vyvíjať koncepty, priam by som povedala Eh, je to kondicionalita eh, ex ante, je to vlastne náš návrh pre budúcu politiku, koheznú politiku, aby, tak aby sme mali čo najefektívnejšie využívanie štrukturálnych eh, fondov, ktoré by sa prepojili s novými štrukturálnymi riešeniami. Um, nechceme, aby sme mali príliš komplikované predpisy pre príjimateľov takéto pomoci je viac menej jasné, že na európskej úrovni sme sa už pokúšali zjednodušiť tieto postupy, ale napriek tomu je dôležité, aby sme znova poukázali na to, že na národnej a regionálnej úrovni sa za určitých predpokladov e, stále e, skomplikovávajú tieto postupy miesto toho, aby sa zjednodušili. Spravodajca takisto vo svojej správe žiada komisiu, aby zhodnotila momentálnu situáciu bývalých priemyselných regiónov, tak aby sa zistilo a skonštatovalo, aké sú tu možnosti rozvoja, aby sa diskutovalo s regiónom, aby sa stanovili tendencie a orientácie, aby sa vypracovali príslušné riešenia. Tak ako ste aj vy povedali, v budúcnosti budeme mať tento by sme mali tento princíp nielen používať na vidiecké oblasti, ale aj na mestské aglomerácie, takže celkovo to prepojiť s aplikáciou pardon, s použitím a s využívaním prostriedkov štrukturálnych fondov a myslíme si, že toto by mohla byť osobitná šanca pre všetky regióny. Samozrejme, práve východisko Smart Specialization je pre priemys, bývalé priemyselné regióny mimoriadne dôležitým a takisto by to malo predstavovať určitú súčasť tejto správy, ale e, podľa nás to ide príliš ďaleko a preto sa to nezohľadnilo práve v tomto momente. Spravodajca ma požiadal a ja... Toto je to, o čo ma spravodajca požiadala. Dovolte mi povedať ešte pár poznámok za mňa samotnú. Takže áno, je veľmi dôležité, aby sme um, pracovali s novým východiskom štruktúrálnej politiky na, na budúcich 7 rokov. My si jednoducho musíme vypracovávať e, riešenia pre budúcnosť, pretože my, by sme, um, pretože my sme sa tu nechali alebo sme sa dali učičíkať e, za posledných 7 rokov tým, že musíme si počkať, že budú tu určité tendencie, ale bolo to veľmi nesprávne rozhodnutie a určite sa tu pokazilo množstvo vecí, ktoré musíme opraviť a tá oprava bude určite stať oveľa viac a bude oveľa ťažšia, ako by to bolo, keby sme sa boli začali snažiť od začiatku. Um, ehm, štruktúru štruktúrálna politika môže byť napomocná, to, že môže byť. Vy viete, že ja pochádzam z východného Nemecka a my, um, my sme mali v krajinách ako Sasko, Sasko, Anhalsko a Turínsko, tu sme mali skutočne obrovské nasadenie priemyslu a tento po, um, z, po um, z, politických zmenách prakticky celý stroskotal, ale vidíme, že sú tu nové výsledky, samozrejme bola tu potrebná obrovská snaha na to, aby sa nejaké riešenia našli. V určitých oblastiach to muselo byť veľmi intenzívne. Uh, a preto e, hovorím áno, štruktúrálna politika môže povedať určite áno, ale za druhé tu máme možnosť, aby sme novými legislatívnymi prostriedkami a novým smerovaním koheznej politiky išli ešte ďalej. Takže preto si myslím, že by sme nemali ustupovať v rokovaniach práve v oblastiach koheznej politiky a v oblasti podpory podnikateľskej sféry, v priemyselnej oblasti a to aj s prepojením na podporu výskumu a vývoja a nových technológií a to aj smerom k reindustrializácii, reštrukturalizácii priemyslu. E, Toto je všetko veľmi blízko a ja dúfam, že si to v štúdii budem môcť prečítať, že sa tam trošku nájdeme a že tam nájdeme určité konkrétne e, myšlienkové modely. Ja v každom prípade považujem za mimoriadne dôležité, aby sme sa netvárili, že priemysel je len niečo pre uh, E, krajiny e, mimo Európskej únie za prvé e, to tvorí pracovné miesta. Myslím si, že v Európe musíme intenzívnejšie myslieť na priemyselné centra a toto je potrebné takisto podporovať aj zo strany štrukturálnej politiky. Takže toľko z mojej strany a takisto zo strany správodajcu to v každom prípade, čo mi dal na cestu. Ďakujeme teraz za tieňových spravodajcov. Merci, Madame la Présidente. Euh, je voudrais euh, remercier notre invité pour euh, la présentation de, de son... Ďakujeme za prezentáciu vašej štúdie a pripomenulo nám to slovičko, ktoré nám je veľmi drahé, slovičko budúcnosť. Mali by sme e, už používať nové metódy, nie metódy e, minulosti, ale investovať do E, kľúčových oblastí. K tej správe sa dá povedať to, že je to správa e, vysokej kvality, pretože zohľadňuje problémy regionov, ktoré sú naozaj zasiahnuté e, s ústupom priemyslu. Vedie nás to k otázke, ako dnes v Európe to vyzerá, keď chceme spojiť diverzifikáciu regionálnej ekonomiky ale súčasne jej relokalizáciu. Jeden zo silných e, bodov tejto správy samozrejme je to, že treba zjednodušiť administratívne postupy v e, prospech tých, ktorí z e, nich majú čerpať. Ale zo pár poznámok. V prvom prípade najprv teda transparentnosť pomoci pre kl- klastre, kde ide o to, že malé a stredné podniky v týchto teritoriách, e, ktoré, ktoré sú zo sektorov, o ktorých e, nehovoríme často, remeselné e, činnosti napríklad, nové sektory, ktoré vzdorujú kríze, ekonomika sociálna a solidárna. Ide o kreativitu a re- rekonverziu v oblasti priemyslu. To je ne- nevyhnutné. Hovorili sme o Lille napríklad. Vy ste hovorili o Lille. V Lille máme stanicu, ktorá, ktorá bola e, prestavaná na veľmi populárne kultúrne e, centrum, kde sú e, napríklad environmentálne e, prístupy, používanie solárnych panelov a tak ďalej hovoríte o nových nástrojoch integrovaného rozvoju ETI, e ETI e, e, rozhodnutie integrovaného rozvoja s cieľom definovať priemyselné integrované stratégie, čo najbližšie, pretože ten element blízkosti, vzdialenosti je veľmi dôležitý, aby sme reagovali na potreby teritórií. Musíme tiež trvať na potenciály ktoré majú programy zahrňujúce viaceré regióny. Ide o to, aby sme re- e, reagovali na rozvojové výzvy. Trvám aj na kľúčovom e, prvku pre budúcnosť. V skutočnosti menovite, že potrebujeme viac synergií medzi európskymi sociálnymi fondami a ďalšími európskymi fondami. Sociálny Európsky fond má zohrávať, by mal by zohrávať väčšiu úlohu, pokiaľ ide o anticipáciu a adaptovanie sa kvalifikácií v prospech potrieb inovatívnych so- sektorov, e, profesijné vzdelávanie, v zač- počiatočnej fáze i jeho pokračovanie pre sektory, e, ktoré sú aj v obrovskom búme, napríklad e, zelené, zelené e, technológie, bude treba už dnes zmeniť modely, e, postupovať ponovom, aby sme mohli tento sektor rozvájať. A takto sa pre, predvída predsa budúcnosť, ak dneska, dnes chceme reagovať na tieto otázky. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Sanchez-Schmidt. Ďakujem takisto. Ja by som tiež chcela poďakovať za prácu na tejto správe a privítam konkrétne návrhy menovite odsek 5, kde sa hovorí o základných výzvach. Text e, hovorí o ustupujúcich a e, oslabených e, priemyselných oblastiach. My máme veľa ob- príkladov z Francúzska, firmy ako Continental a ďalšie. V momentálnom období treba pomôcť nezamestnaným ich e, novému vzdelávaniu, rekvalifikácie a takisto investície do nových, konkurencieschopnejších a výkonnejších infraštruktúr. Takisto by som chcela pripomenúť, pretože niekedy na to zabudáme, že verejné prostriedky v určitých krajinách nemôžu byť použité na delokalizácie do iných európskych krajín. A podpisujem sa určite aj od, od odsek 6, kde sa hovorí o zabudnutí tých starých priemyselných zón Spomenuli ste to už, e, spomenuli to už predreš, predrešníci, pretože je to e, téma, na, ktorom, na ktorej pracujem. Je to návrh, e, ktorý ste spomenuli v tej štúdii, menovite návrh zhodnotenia stratégie rekonverzie kultúrnych kreatívnych foriem priemyslu, ktoré mali e, veľký rast, e, e, ktorý zaznamenávajú v období krízy, čo je veľmi zriedkavé rast. Tento priemysel kreatívny umožňuje, že potiahne tie klesajúce oblasti. Sú to určité katalizátory zamestnanosti, Ide o zhodnocovanie miestných e, remeselníkov a, a umeleckých, umeleckých výrobcov, pokiaľ ide o veľmi kvalitné výrobky, e, oblasť kinematografie a tak ďalej. Tu všetko tu bolo možné e, zmeniť, zmeniť vzhľad určitých priemyselných miest, ako napríklad Glasgow v Škótsku. Naozaj by sme mali podporiť túto priemyselnú stratégiu e, kultúrnej tvorby, ktorá nie často sa zaraďuje e, k priemyslu. Ďakujem. Merci Ďakujeme Marie Teres, teraz e, Lambert van Distelroy. Ďakujem za výber tejto témy formou správy i štúdie. Chcem povedať v prvom rade, že tieto príklady nám ukazujú, že kohezná politika funguje. Je to v týchto dňoch naozaj dôležité e, konštatovanie, pretože ak sa pozrieme na výsledky, tak e, sú ozaj pozitívne, veľmi pozitívne. Ozaj e, je tu určité tá rekonštrukcia, ktorú možno cítiť. Otázka, ktorú chcem položiť, znie, či vieme ktoré regióny sú, ktoré sú e, ohrozené, vieme, kedy, kde, kedy sa odohrá nov, nová zra, e, nov, nový stred. V mojom regióne máme dva príklady veľkých chemických podnikov, ktoré z viacerých dôvodov museli ukončiť produkciu. Ak sa pozrieme na to, čo sa deje v Európe pri vysokých cenách, relatívne vysokých cenách e, energií v porovnaní s USA, určite to bude presun podnikov nielen e, v rámci EÚ, ale aj e, do Spojených štátov a inám do sveta. Takže vieme, kde sa chceme pozerať. Vieme, máme určitý európsky prehľad o tých regiónoch, ktoré by sa mohli byť do, dotknuté takouto monokultúrou v budúcich desiatich rokoch? Na úvod ste povedali čosi o tom, že chcete povedať čosi o tých inteligentných špecializáciách, smart technologies. Potom ste hovorili o vývoji a inováciách, ale nemalo by ísť len o ne. Nejde len o ne, pretože ak sa pozrieme, čo je vo výskume a vývoji tých európskych nástrojach, je to v programe Horizont 60 či 70 e, miliárd a my v kohezných fondoch viacerých e, fondov máme prostriedky. Ak by sme použili e, metódy, ktoré vy podporujete, to sú metódy integrovaného prístupu. Takže vaše závery mohli znieť i tak, že kohezná politika v novom štýle by mohli byť e, dôležité nástroje pre rekonštrukciu i zapojenie nových technológií, ako povedala Marie uh, eh, Teres. V mojom regióne eh, Eindhoven, kde máme firmy ako DAF eh, alebo Philips, máme 10 tisíc nezamestnaných a máme oveľa diverzifikovanejší priemysel, nové technológie, nanotechnológie, ASML. Takže mali by sme kombinovať ten silný e, dôraz na vývoj a výskum, aby prešiel do novej fázy. To si neodporuje podľa mňa. Na to by som rád počul váš názor. Teraz Oldřich Vlasák. Ďakujem pani predsedničke. Dovolte mi, aby som sa poďakovala za prezentáciu tej štúdie týkajúcej sa regionálnych priemyselných oblastí a poznatkov um, a ich rekonštrukcie. Myslím si, že by sme myslím si, že tieto oblasti sa podielajú asi 80% na európskom hrubom um, produkte, takže je potrebné im venovať produkt, e, pozornosť, pardon, a týka sa to ale pre všetkých nezamestnosti. Ja som presvedčený o tom, že ITI, e e, teda integrované teritoriálne investície, sú práve tým správnym nástrojom. Tento integrovaný prístup je tu mimoriadne dôležitý a preto by som odporúčal, aby sa do toho portfólia financií boli doplnené aj ďalšie európske fondy, ako je napríklad program uh, Horizon 2020. Ja si myslím, že je dôležité prepojenie jednotlivých stratégie a je potrebné myslieť na to už pri vytváraní týchto programov. To znamená, že sú to síce hm, stratégie európske, regionálne, ale aj lokálne. Je potrebné, aby sa neprekrývali, ale aby sa znásobovali. Tak Isto by som chcela povedať, že tá metodika líder, ktorá sa tu uvádza, e, táto by mohla byť nástrojom pre využitie pre, špeciálne pre mestské oblasti. Ja si myslím, že je to skôr metóda, ktorá e, sa hodí na menšie vidiecké oblasti. A tu by totiž mohlo dojsť k konfliktom medzi legálne zvolenými miestnymi orgánmi, či už regionálnymi alebo mestskými prípadné využívanie tejto metódy by malo riešiť práve tento konflikt e, medzi týmito dvoma úrovňami. Takže to sú moje pripomienky a teším sa na ďalšiu spoluprácu. You, Oldřich. E, Ďakujeme, Oldřich. E, Jola Hibner teraz. Ďakujem, Ďakujem veľmi pekne. Ja som tieňovou spravodajkňou pre Envy. Ja som vám chcela poskytnúť určité informácie, ktoré eh, boli eh, na výbore Envy diskutované. Pre všetkým sa hovorí o tom, a musím ešte raz poďakovať za túto tému, pretože práve do doteraz sme stále hovorili o regionálnom rozvoji, ale vždy sa nepočiarkol roz, a nevy, nevypichol e, rozvoj e, a význam práve týchto priemyselných e, regiónov a ich takisto veľký význam pre obnovu životného prostredia. My sa musíme skutočne starať o tieto priemyselné oblasti, ale práve veľmi pozitívne. Je potrebné, aby sa oni mohli pretvoriť, tak ako Lambert povedal, že Existuje tu možnosť pretvorenia sa takým prírodzeným spôsobom, napríklad stratégia stimulovať takýto rozvoj v rámci inovácia, napríklad zelenej ekonomiky, eh, ale zelenej ekonomiky práve veľmi v širokom význame, teda nie len čo sa týka eh, jednotlivých oblastí eh, rozvoja zelených technológií, ale pre všetkým vôbec výskumu a vývoja a vývoja a um, týkajúce sa aj priemyselných oblastí, pretože väčšinou sa uh, väčšinou sa tieto, uh, pre, väčšinou sa tieto strediska priemyselné vidia len, že by sa mali ne, pretvoriť nejako urbánne a vytvoriť sa, uh, mali by sa vytvoriť nejaké priestory na bývanie. A chyba, my by sme tieto terény mohli uh, ďalej využívať ako priemyselné oblasti a zakomponovať do toho e, tú výskumnú oblasť. My hovoríme takisto teraz o energetických záležitostiach. Oni nám môžu takisto veľmi pomôcť, tieto strediska, tieto centrá priemyselné nám môžu pomôcť práve pri tomto výskume, ale takisto nám môžu pomáhať napríklad pri chemickom priemysle, e, pri ťažkom priemysle, pri strojárenskom priemysle. My sme momentálne v takej veľmi ťažkej situácie v Európe práve v oblasti ekonomického rozvoja. Mnohí mladí ľudia nám budú môcť za chvíľu vyčítať, že im neposkytujeme prácu. A práve stimulovanie takýchto priemyselných stredisk a um, využitie skúseností regionálnych uh, vedení, ktorí vedia, že e, si ich chcú udržať a vedia, majú s tým skúsenosti. Oni vedia, že ich treba pretvoriť a nechcú, aby sa zlikvidovali. My hovoríme tiež o takom rovnovážnom konaní. Takže všetky tieto, e, alebo väčšina týchto regiónov, sa na, e, teda tých oblastí sa nachádza v mestách. Mm, my vieme, my vieme napríklad, že v Spojených štátoch, napríklad je Silicon Valley, to je špeciálne údolie, ktoré sa venuje len tomu. To také niečo u nás neexistuje. My v podstate máme aj všetky výskumné inštitúty prepojené práve s týmito priemyselnými oblastiami. Takže im poskytneme možnosť na ďalší rozvoj. Je veľmi dobré, e, keby sme dosiahli nejakú dopravnú rovnováhu. Vy všetci veľmi dobre viete, že napriek, že keď, <clears throat> keď prestane pracovať nejaké takéto centrum priemyselné, tak e, tak sa rušia, tak sa rušia dopravné linky. Ale je potrebné tu stimulovať. Treba e, ich, e, treba tieto priemyselné centra pri, teda prispôsobiť, zmeniť a treba ich e, začleniť do mestských aglomerátov. my, sa musíme, my sa musíme Ehm, my samozrejme chceme, aby občania rozhodovali o niektorých veciach, ale napríklad musíme im vedieť vysvetliť, ehm, prečo tento priemysel napríklad nie môže byť zlikvidovaný. My ho môžeme zmeniť, my ho môžeme novo nasmerovať, ale nechceme ho zrušiť. Ja eh, chcem povedať ako členka, komis, ako členka výboru Envy, je veľmi dobré, že sa touto témou zaoberáme a chcem vám eh, ukazovať, že je potrebné a povedať, že je potrebné, aby sme sa s tým zaoberať nielen reštriktívne, reštriktívne, ale že by sme mali podporovať ďalší rozvoj. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. Chcel by sa ujať slova niekto za Európsku komisiu? Nie je tomu tak? Alebo áno, predsa len? Pán Šulce. Za DG Region. Nepripravil som si nejaké stanovisko, ale pozrel som si samotnú štúdiu a závery, ktoré sa týkajú tých inteligentných špecializácií. E, diskusia, ktorú som tu videl, bola veľmi zaujímavá. Ťažko niečo dodať e, k výbornej analýze pani Krell Teším sa na správu pána Gajara, ktorá je vynikajúca, že sa e, inteligentné špecializácie uznávajú, že je to dobrý nástroj na e, zbližovanie priemyselnej a koheznej politiky. Pokiaľ ide o závery štúdií e, prezentovanej dnes tu, mali by sme byť opatrní, aby sme neurobili tú veľmi častú chybu, ktorá by mohla vzísť z tejto štúdie. Menovite E, respektíve dalo by sa jej e, vyhnúť, ak by sme sa pozreli na naše príslušné e, usmernenia z komisie k týmto špecializáciám. Nemali by sme sa len zaoberať tou značkou Smart Specialization, inteligentné špecializácie. To sa dá veľmi ľahko zle interpretovať ako určité, uzamknutie sa v určitých oblastiach Ide o skutočné prínosy, skutočné e, zistenia a dôkazov, takže my tu poskytujeme metodológiu pre, pre, pre regióny. Nie je to nejaký iba návrh, niečo v štádiu e, prípravy. Je to veľmi inteligentný, vyspelý názor, nástroj, e, e, ak sa obmedzíme len na jednu tému z 11 tém, ktoré navrhujeme a vy, vymedzenie prostriedkov, nie, toto poskytuje cestu priemyselným oblastiam, aby naozaj sa dostali e, z, toho, z tejto patovej situácie ísť novou cestou na základe kapacít a e, zručností, ktoré ich regióny e, poskytujú. Mali by, mali by tu veľmi úzka koordinácia medzi ministerstvami, takisto tá dimenzia týchto, týchto zručností. To je súčasť metodológie, ktorú ponúkame a rokovania v členských krajinách nám ukazujú, a to je pozitívne, že sa to berie vážne a medzi ministerstvami dochádza k veľkej miere koordinácie. A ak to v minulosti sa ešte nerobilo, tak e, dnes sa e, pri príprave nových programov sa to už deje. Je to veľmi pozitívny e, stimul k strategickému prístupu. Ak sa pozrieme trošku lepšie, tak e, treba sa pozrieť na to, ako môžeme zapojiť to do európskej cestovnej mapy. Tu môžeme použiť tú metódu medziregionálnej spolupráce. Otázka znie, ako budú vyzerať budúce teritoriálne programy, ako členské krajiny využijú potenciál v týchto programoch, aby lepšie vytvárali v, v, v globálne akceptované klastre oblastiach, kde potrebujú špecializácie. Treba to tiež zakomponovať do širších európskych cestovných map pre Horizon 2020. K tomu sa uskutoční konferencia a určite v tým, tomuto výboru budeme prinášať aktualizácie. Ďakujem. E, ďakujem e, pani Studling a pani Konstanca No. Takže najskôr vy, pani Studling, ďakujem. Ehm, zmienili ste tu veľa zaujímavých vecí, pokúsim sa na ne zareagovať. Vieme, e, ktoré oblasti sú ohrozené, pokiaľ ide o priemyselnú výrobu. Myslím, že analýza e, pre kohezné politiky sa zameriavala najmä o malé stredné, podniky, stredné podniky, na infraštruktúry a podobne. Ja samozrejme neviem všetko, ale nie som si vedomá ale som si vedomá toho, že na priemysel sa vyvíja tlak, ale nevieme konkrétne. Pán Šulce z Dici Regio možno o tom vie viac. Pán Nislerovi ste povedali, že e, výskum a vývoj by mal byť takým hybným motorom rozvoja, ale Máme tu ten regionálny problém. Máme tu napríklad regióny, ktoré sa, e, za, ktorý sa, ktorý sa zamer, ktoré sa zameriavajú na reorientáciu a potom iné regióny, ktoré skôr e, stavili na, na univerzitné e, kampusy a podobne. To znamená, máme na jednej strane regióny s týmito univerzitnými centrami a rozvojovými centrami a podobne. A tie samozrejme sú schopnejšie viac alebo viac schopné využiť um, um, disponibilné prostriedky než tie uh, prvé regióny. Preto si myslím, že závisí od toho, z akého uhla sa na to pozeráte. Mne ide aj o to, že vieme veľmi málo o tom, ako sa vlastne vynakladajú uh, peniaze v rámci kohezných politík pod úrovňou toho operačného programu. Veľmi by ma zaujímalo, čo k tomu môže dodať eh, DJ Regio, lebo eh, DJ Regio eh, značením hovorí o tých oblastiach, o tých regiónoch, kde ja som osobne nenašla príliš veľa nadšenia práve pre takýto takéto využívanie fondov a finančných prostriedkov. Sú teda e, určité oblasti, ktoré si vyvíjajú svoje stratégie, ale i ja som konkrétne také ešte, e, pravdu povediac, e, neobjavila. A po, samozrejme tá metóda vodcovská, tá sa nemôže aplikovať na urbánne oblasti. Chcela som zdôrazniť, že pokiaľ ide o rozvoj e, vidieka, tak tam už e, sa identifikovali určité metódy a to v rámci integrovaného e, regionálneho rozvoja, ale samozrejme to nemôžno aplikovať automaticky na všetky ostatné oblasti. Mm, samozrejme, tie zdroje však možno viac nasmerovať na integrovaný rozvoj Ďakujem. A teraz sa chcem spýtať, či sú ešte ďalšie nejaké pripomienky a komentáre. Ja som len uvažoval ešte o dvoch e, bodoch. Ak nevieme, čo sa odohráva napríklad v chemickom priemysle, čo sa odohrá v nasledujúcich desiatich rokoch, to asi vaša správa nepokrýva, ale keď sa pozrieme mm, na situáciu, ako je, tak e, vidíme, že tá ďalšia generácia sa dostane pod silný tlak. Keď sa pozrieme na správu Gajer, tak by sme mohli tak by sme mali asi viac e, uvažovať o proaktívnejšom prístupe k takýmto otázkam. Možno by sme sa skutočne na takéto veci mohli zamerať. Niekedy sú to skutočne veľmi koncentrované veci v určitých teritoriách a tie účinky budú e, výrazné. No a druhá vec je tá, že samozrejme v tých mestských oblastiach môžeme použiť tento integrovaný e, teritoriálny nástroj. Tam tá voľba je možná. Samozrejme môžu sa preto rozhodnúť tie lokálne, regionálne alebo celoštátne e, správy, či to použijú alebo nie. Sú e, dohody aj medzi mestami a Európskou úniou o niečom podobnom na nasledujúce obdobie, to je napríklad prípad Holandska, ale pokiaľ ide o rekonštrukciu takýchto oblastí, tak tam skutočne je potrebný, e, potrebné vysoké nasadenie príslušných členských štátov, pretože tá metóda, o ktorej hovoríme, sa musí aplikovať na všetkých rovinách. Európske peniaze samozrejme môžu byť k dispozícii, spolufinancovanie a tak ďalej, ale ide nielen o to fyzické usporiadanie, ale takisto o vytváranie nových pracovných miest, o vzdelávanie, o to, aby sa vlastne niečo zmenilo, tak ako sa to stalo v Bilbao a na iných miestach, ktorými ste sa zaoberali. Toto je veľmi dôležité. Musíme teda investovať veľa do tej nadchádzajúcej generácie. Takže je to vlastne kombinácia mnohých nástrojov, ktoré využívajú z časti aj európske fondy, ale je veľmi dôležité, aby existovala aj vnútroštátna stratégia, ktorú podporujú miestne orgány na nasledujúcich napríklad 10 rokov. A v rámci takejto stratégie sa potom môže použiť aj ten, e, ten nástroj ITI, e, to znamená integrovaných teritoriálnych investícií. Samozrejme, my môžeme navrhnúť ďalšie pozmenujúce a doplňujúce návrhy a podobne, ale myslím, že toto skutočne je niečo, čo bude ešte dôležitejšie v nasledujúcich desiatich rokoch. No, dala som vám e, pomerne veľa času, takže musíme ukončiť diskusiu o tejto otázke. 21. marca je termín na predkladanie pozmeňujúcich e, a doplňujúcich návrhov 12, e, o 12. k správe pána Gajera. Ďakujem vám veľmi pekne. A teraz bod 5 nášho e, programu a to sú inovácie pre udržateľný rast, biohospodárstvo pre Európu.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 to teda téma inovácie pre udržateľný rast, biohospodárstvo pre Európu. Je to takisto dôležité pre regionálny rozvoj E, biohospodárstvo má veľký potenciál aj pre vytváranie pracovných miest. Je to vlastne základ pre inteligentný a zelený rozvoj, pre všetkým z pohľadu stratégie 2020. Čo sa však dá povedať k regionálnej politike, aké prekvap- prepojenie to je uh, to je sedem tematických oblastí, ktoré tu máme, ktoré majú dočinenia s bioekonómiou. E, to je sedem z jedenáctich a preto je bioekonómia mimoriadne dôležitá, keď hovoríme o smerniciach do budúcnosti. Tak ako som to už povedala, máme tu mnohé, čo môžeme urobiť lepšie, máme tu mnohé možnosti, ktoré sa nám ponúkajú práve k využívaniu a ďalšiemu spracovávaniu našich zdrojov a k tomu, aby sme vytvorili a dosiahli lepšie čerpanie zdrojov, lepšie využívanie zdrojov. My musíme lepšie využívať naše zdroje, aby sme znížili našu závislosť na importoch. Predovšetkým, pokiaľ ide o lesné hospodárstvo a iné priemyselné oblasti, ktoré sa zakladajú na biomasa alebo bio, ktoré majú bioaspekt. E, bioekonomia nám už dnes poskytuje veľmi dobré produkty, napríklad plasty, chemikálie a ďalšie inovatívne produkty, ktoré môžeme tu v Európe vyvíjať ďalej a ktoré môžeme spracovávať na trhu. Uh, a práve na tomto základe môžeme vytvárať nové regióny ekonomického rastu a nové pracovné miesta. Veľmi často sa tieto zdroje e, dajú nájsť v regiónoch, napríklad e, predovšetkým v tej lesnej oblasti alebo, v oblasti lesného hospodárstva, keď si takto zoberieme. Čo sa týka stratégií a mm, textov a usmernení, tu máme veľmi jasné jasné usmernenia. No a keď prejdeme k fondom, agri a iným, tu máme oveľa efektívnejšiu koordináciu, aj um, krížne financovanie. To, no, čo je dôležité, to je následovné. Tá cesta k bioekonómii e, sa nedá urychliť. My vieme všetci veľmi dobre, že to trvá dlho, že to má aj určité fázy a preto potrebujeme takisto dlhodobé ciele, dlhodobú prácu, dlhodobé investície a stratégie tak, aby sme v konečnom dôsledku dospeli k tým cieľom, ktoré sme si stanovili. Tak ako som povedala, regióny tu zohrávajú skutočne centrálnu úlohu e, v rámci inteligentného, udržateľného rastu. A práve toto know-how, toto v regiónoch máme. A preto je to tiež veľmi mimoriadne dôležité, aby sme mobilizovali aktérov na regionálnej úrovni. Tieto plány by sa mali prepojiť na lokálnej, národnej, európskej úrovni a členské štáty a regióny takisto um, viesť k tomu, aby vypracovávali intenzívnejšie tak regionálne, ako aj národné bioekonomické plány. Uh, ja e, súhlasím s návrhom komisie, ktoré vypracováva tieto ekologické e, spoločné politiky práve v biosektore. My si myslíme, že práve malé a stredné podniky by mali byť hlavnými aktérmi tohto diania a dôležité je, aby sme aj na európskej úrovni zabezpečili, aby malé a stredné podniky mali dostatok finančných prostriedkov práve na realizáciu týchto zámerov. Ja v mojom texte poukazujem na dôležitosť aj vzdelávania práve v týchto regiónoch Takisto musíme zabezpečiť eh, know-how, eh, ten vzdelávací program, ten vzdelávací program musí byť stabilné a ja dúfam, že aj v budúcnosti budeme mať určité vzdelávacie programy práve aj vo všeobecnom sektore pre vzdelávanie, ako aj v mm, špeciálnom odbornom vzdelávaní, ktoré sa budú vzťahovať a orientovať na bioekonomiu. Eh, záverom ešte následovné. Je veľmi dôležité, aby sme vypracovali konkrétne ciele pre bioekonómiu. je, čo sa ehm, nasled, sledovania týchto cieľov týka aj monitoringu na Európskej únii, na úrovni Európskej únie. Bioekonomia je oblasť budúcnosti a myslím si, že je mnoho, možné mnoho v tom urobiť. Či spravodajca, pán Lambert? Rika Manner op een heel goede manier. Ďakujem. Rika Manner skutočne hm, vykonala veľmi dobrú prácu tam ako postila tie hlavné body tých regionálnych eh, politík. Chcel by som toto všetko eh, podčiarknúť. A vidíme, čo všetko tu môžeme dosiahnuť. Toto je poprvýkrát, čo Európska komisia prišla s takou ucelenou predstavou o mm, hospodárstve, o biohospodárstve. Predtým sa to týkalo skôr polnohospodárstva, ale nikdy to nebolo prezentované ako kohezný sektor. Myslím teda, že je to dobrá myšlienka, že sa to teraz urobilo takto a že sa to odráža aj v stratégii Európa 2020. Pretože toto je jedna z oblastí, kde máme určité ciele na inteligentný rast, na zelenejšie pracovné miesta. To sa tu odráža a je to samozrejme výhoda. No a druhý bod je ten, že potrebujeme byť pripravení na takéto otázky na to, aby sme do nich investovali. Keď sa pozriete na situáciu budúcich programov v rámci ERDF a iných nástrojov, tak eh, ak eh, to tak urobíme, tak budeme skutočne schopní prispieť eh, k realizácii týchto cieľov. Členské štáty si tak v tomto smere môžu stanoviť priority. Zaujíma ma, čo sa stane v oblasti inteligentnej špecializácie, ale aj inde. Čo z toho nakoniec vyplynie? Ktoré regióny, regióny v Európe sa zapoja a ktoré si povedia, napríklad chceme, nechceme sa eh, zúčastniť tohto, chceme sa zúčastniť niečoho iného. To znamená, že to môže priniesť užitočné nové produkty z nových materiálov, tak aby sme znížili svoju závislosť od fosílnych palív. Je tu teda veľa možností a treba budovať na tejto myšlienke toku vedomostí a porozumenia. To, o čom sme tu hovorili, čo sme si tu vypočuli, možno podporiť. Otázka synergických efektov medzi jednotlivými nástrojmi, ktoré Európska únia teraz po, mm, aplikuje, takisto je aktuálna a v nadchádzajúcich 7 rokoch sa budeme zameriavať práve na výrobu, biolo, biologickú výrobu a to, budú, to bude jedna z tých nových tém na nasledujúcich 7 rokov. Je teda dôležité toto zosúľadiť aj s regionálnou politikou, aby sme mali takéto technologické a inovačné klastre a prepojenie medzi nimi a tým, čo robíme tu, regionálne inovačné klastre. A treba sa teda zamerať aj na toto. Ďakujem. Patriš Triolian, prosím. Milí kolegovia, najprv by som chcel poďakovať pani spravodajkyni za jej správu. Vítam iniciatívu, ktorá podľa mňa ide dobrým smerom. Využívanie prírodných zdrojov, environmentálny prístup, zabezpečenie potravín. Tu je nevyhnutné, že Európska únia musí mať nový, nový prístup, ktorý bude trvácný a trvalo udržateľný Myslím si, že sme na dobrej ceste postaviť sa touto stratégiou voči výzvam. Ide o inovatívnejšiu, konkurencieschopnejšiu spoločnosť, e, e, takto vnímajúcu aj zdroje. Čísla nám e, to aj potvrdzujú. Pokiaľ ide o pani Maner, trvám na tom, že politika bioekonomická predstavuje skutočnú príležitosť rastu pre naše regióny. Máme potrebné kompetencie na riešenie tých faktorov, rozvoj, ale mali by sme ísť ešte ďalej. V takom smysle potom e, koncentrácia na výskum a inovácie má, by mala mať e, priority, treba investovať do znalosti, aby sme sa rozvíjali túto ekonomiku a tu e, nie je dôležitá len väčšia koherentnosť v porovnaní s terejškom, ale tiež investícia do nových e, infraštruktúr, nových nástrojov, Napríklad e, kritéria pre produkty e, jasnej trva, trvalej udržateľnosti, mobilizácia občanov, pretože Európania čoraz viac e, vnímajú environmentálne otázky a stratégia by ekonomická nebude môcť byť účinná bez tohoto faktora. Treba informovať v tejto súvislosti občanov. Lokálne, regionálne iniciatívy v tejto súvislosti je to jeden z cieľov publikovania praktickej príručky príležitosti financovania EÚ výskumu a inovácií zo strany Európskej komisie, komisie. V tejto súvislosti, ako hovorí pani Maner, treba pripomenúť dôležitú úlohu malých a stredných podnikov v bioekonomickej stratégii. Je dôležité zabezpečiť možnosti financovania. Treba podporovať výskumné iniciatívy, predkladať nástroje financovania a využiť e, možnosti e, presieťovania a zdieľania informácií. Dôležité e, mať záruky na regionálnej úrovni v oblastiach, ktoré sa týkajú bioekonomiky, ktoré si vyžadujú know-how na vysokej úrovni a, kde ich treba prispôsobovať chcem zdôrazniť potrebu účinných e, politických politík teraz i v budúcnosti, iniciatív komisie vytvárať pozor, e, určité observatórium pre ekonomiku, výbor expertov, aby sme mali určitú e, cestovnú mapu, ktorá pravidelne bude evaluovať tieto politiky a iniciatívy. Ďakujem za pozornosť. Merci beaucoup, Anikos Teraz prosím Anikos Fizelos. Ďakujem. Chcem poďakovať spravodajkyni, lebo je to otázka súvisiaca s tým, o čom sme hovorili pri priemyselných politikách. Je to teda určitá zmena zamerania, kedy hm, nechávame za sebou tie staré hm, priemyselné odvetvia a posúvame sa smerom k novým k novému hospodárstvu, ktoré ináč využíva súroviny. Môže to byť veľmi dôležité pre jednotlivé regióny. E, obnoviteľné zdroje energií sú tu veľmi dôležité. Musíme sa teda uberať týmto smerom ekonomických politik, ale udržateľným spôsobom, tak aby sme sa vyhli určitým nástrahám lebo ak e, si tú svoju úlohu nesplníme dôkladne, nedostaneme sa nikam. V minulosti už sa vyskytli také pokusy, ktoré neboli úspešné a preto sa musíme snažiť pozerať do budúcnosti a e, vyhybať sa nástrahám a problémom nedostatočným riadením alebo zlým riadením a zlým využívaním zdrojov. Toto všetko má takisto veľký dosah pre e, výrobu potravín a pre paliva. Musíme teda vypracovať štúdie vzorcov spotreby, tak, aby sme dôkladne splnili tie úlohy, ktoré v oblasti biohospodárstva sú. Máme hospodárske, sociálne a environmentálne politiky, ktoré plníme. Toto je dobrý nástroj, pretože to zapadá do úspešného plnenia týchto politík. Je to niečo, čo je aktuálne pre regióny. Môžeme teda zabezpečiť, aby aj regionálna správa bola zapojená do takýchto aktivít, napríklad pokiaľ ide o e, využívanie obnoviteľných zdrojov energií. E, biohospodárstvo je teda dôležitým nástrojom aj regionálneho e, rozvoja môžeme takisto využívať výhody, ktoré niektoré regióny majú v porovnaní s inými, napríklad know-how, zdroje, súrovín, ktoré sú v niektorých oblastiach a vytvoriť takú sieť. Napríklad veľa oblastí nemá zemný plyn, musí ho, musia ho dovážať. Iné oblasti môžu napríklad e, spravovať e, svoje e, lesné plochy a poľnohospodárske plochy tak, aby mohli svoje produkty poskytovať aj iným regiónom a mohli byť tak nezávislejšie a nemuseli napríklad dovážať energie. Treba teda nastoliť dialog a výmenu osvedčených postupov na európskej úrovni. Celá stratégia ešte nie je definovaná, pokiaľ ide o biohospodárstvo, ale už máme know-how v rôznych oblastiach. A keď sa pozrieme na výrobu vína napríklad, piva v niektorých regiónoch, tak vidíme, že sa tu robí veľa výskumu, ktorý môžeme využiť Využívajme teda vedecké poznatky, ktoré už máme v prospech biohospodárstva. A je tu ďalší pozitívny bod. Môžeme do toho zapojiť aj malé a stredné podniky. Priemyselný model sa mení samozrejme. Už sa neposúvame smerom k ťažkému priemyslu a k tým veľkým priemyselným odvetviam a veľkým firmám, ale zdôrazňujeme tie menšie priemyselné odvetvia, ktoré sú vhodnejšie pre takýto typ zeleného hospodárstva, biohospodárstva. A preto sa domnievam, že tieto zmeny sú veľmi prospešné a významné. Ale aby sme ich e, dovršili, musíme využívať finančné nástroje, ako EFRR, e, kohezný fond a aj napríklad riborovný fond. A samozrejme sú aj iné fondy, ktoré treba efektívnejšie využívať na to, aby sme biohospodárstvo podporili. No a napokon myslím, že jestvuje určité nebezpečie, e, ktoré by sme my zelení chceli podčiarknúť Hovorím tu o geneticky modifikovaných e, organizmoch. Myslím si, že musíme v tomto smere byť opatrní a zabezpečiť to, aby sme biodiverzitu chránili a aby sme chránili aspekty biodiverzity. Máme tu aj ďalší problém, ktorý s tým súvisí a je to nepochybne niečo, na čo si musíme dávať pozor. Ďakujem. Oldřich, ďakujem za slovo, e, pani predsednička. Biohospodárstvo pre Európsku úniu je podľa môjho názoru veľmi dôležité, lebo chráni neobnoviteľné zdroje energií a e, zlepšuje využívanie tých e, obnoviteľných. A preto som rád, že komisia vydala stratégiu pre biohospodárstvo v tomto roke roku, kde sa hovorí aj o bioobservatóriu, ktoré by malo v tomto roku vzniknúť a kde sa hovorí aj o dôsledkoch e, rozvoja e, biohospodárstva. Je to dôležitá téma a preto treba odpovedať na niekoľko otázok. V prvom rade stratégia biohospodárstva existuje len v piatich štátoch zo 27 a to Dánsko, Fínsko, Nemecko, Irsko a Holandsko. A pokiaľ viem, ak máme postupovať koordinovanie, treba sa k tomu vyjadriť, ako sa bude postupovať v ostatných krajinách, ako sa tieto zámery budú e, dávať dovedna. No a druhá vec je, že toto observatórium bude mať svoj rozpočet a určité personálne zázemie, takže by som chcel vedieť, ako si komisia predstavuje fungovanie tohto observatória z tohto konkrétneho pohľadu. Ďakujem. Ďakujem. Chcela by sa komisia vyjadriť. Je tu niekto z komisie? Áno. môžete sa predstaviť, prosím. Áno, som Silvia Niemann, DG Research e, z riaditeľstva, ktoré viedlo prípravu e, oznámenia o biohospodárstve. Takže v prvom rade chcem poďakovať výboru a spravodajkyni za vynikajúce e, stanovisko, pokiaľ ide biohospodárstvo a chcem poukázať na niektoré body, o ktorých e, tieňoví spravodajcovia hovorili. Dlhodobý úspech biohospodárstva a príslušného akčného plánu závisí od toho, ako sa to ujme na regionálnej úrovni. To si e, komisia uvedomuje a preto sme e, sa snažili nastoliť spoluprácu s regionálnymi aktérmi. A sme radi, že výbor regionov vydal e, stanovisko k biohospodárstvu na konci minulého roka a zdôraznil tam aj rolu lokálneho a regionálneho implementovania. Takisto uznávame potrebu e, synergií medzi štruktúralnými fondmi a Horizontom 2020 e, a poľnohospodárskou politikou aj rybolovnou politikou. To si uvedomujeme. A pokiaľ ide o inteligentnú špecializáciu a príslušnú príručku, ktorú vypracovalo DG Regio, tak tam sa zdôrazňuje, že mnohé z investícií, ktoré už sa podnikli alebo sa plánujú v rámci stratégií, by mali spadať práve pod e, tú hlavičku biohospodárstva. To závisí samozrejme nakoniec od členských štátov. Dúfame však, že sa to ujme a Okrem toho by som chcela ešte počiarknúť aspekt e, e, uvedomenia si spotrebiteľov týchto, e, týchto aspektov a takisto chcem počiarknúť rolu vzdelávania a odborného vzdelávania. To všetko zapojí aj mladšiu generáciu do biohospodárstva. Máme však všetci dôležitú rolu ktorú plníme, napríklad pokiaľ ide o odvzdávanie informácií spotrebiteľom o tom, ako môžu robiť udržateľnejšie voľby, napríklad pokiaľ ide o bioprodukty. Ide tu teda, to súvisí aj s vytváraním e, verejno-súkromných partnerstiev pre biohospodárstvo a bioprodukty tam treba zabezpečiť integrovaný prístup naprieč sektormi, úrovňami, e, to znamená e, lokálnou, regionálnou a európskou úrovňou. No a pokiaľ ide o prípravu e, vnútroštátnych stratégií pre biohospodárstvo, je pravda, že niektoré členské štáty sú napred ale snažíme sa podporovať aj vytváranie regionálnych e, stratégií pre biohospodárstvo. Môže byť totiž dôležité spojiť takto rôzne aspekty a pokiaľ ide o e, observatórium Európskej únie pre biohospodárstvo, ktoré nedávno vzniklo, tak to bude pravidelne hodnotiť prínos a vývoj biohospodárstva a môže pomáhať pri, pri vypracúvaní takýchto regionálnych stratégií pre biohospodárstvo. Toto observatórium vlastne e, najmä iniciovalo Joint Research Center, e, spoločné centrum pre výskum a Samozrejme, ide tu o e, ďalšiu konkrétnu implementáciu biohospodárstva. Ďakujem. E, veľmi stručne. Pán Nielsen, áno, ďakujem vám. E, vy ste hovorili aj o verejno-súkromnom partnerstve, to uznávame, ale takisto uznávame aj dôležitosť prepojenia medzi biohospodárstvom a sociálnym hospodárstvom, lebo to je dôležité Samozrejme, keď sa ľudia e, zídu a začnú riešiť e, určité problémy. Erika, chcete sa vyjadriť? Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Ensinnäkin haluan... Áno, ďakujem pani predsedajúca, budem veľmi stručná. A jedna patrí moja vďaka kolegyňam a kolegom za vynikajúce komentáre, ktoré sa budem snažiť zapracovať a zohľadniť. A ja samozrejme takisto čakám ešte na rôzne pozmeňovacie návrhy. Mnohí upozornili na skutočnosť, že spotrebitelia zohrávajú príslušnú úlohu a to je dôležité, aby sme tu v texte takisto niektoré veci vypichli. Vieme všetci veľmi dobre, že obalové materiály predstavujú veľký problém, ako musíme postupovať, aby sa tieto materiály um, vyrábali z produktov, z biomasy napríklad. Takže toto je taký problém medzi spotrebiteľmi, medzi obalovými materiálmi a producentami. Toto chcem ešte raz počiarknúť, ale inak nebudem teraz reagovať na to, čo sa povedalo. Všetko to znelo veľmi dobre. Bola, boli to veľmi dobré poznámky a tak, ako som povedala úvodom, takých aj zohľadním. Ďakujem. Ďakujeme. Lehota pre podávanie pozmeňujúcich návrhov je e, poludnie 22. marca. Teraz sa dostaneme k ďalšiemu bodu, bodu 6. Stanovisko Oldřicha Vlasáka k plánovaniu politiky a dlhodobých trendov rozpočtové dôsledky pre budovanie kapacít. Slovo, pani predsedkyne. Dámy a pánové. Ďakujem vám za slovo. Je jasné, že dlhodobé plánovanie má z hľadiska rozmiestnenia investícií a e, vypačovania rozpočtov veľmi dôležitý vplyv. Na základe zásady subsidiarity je jasné, že za vytváranie dlhodobých sociálno-ekonomických stratégií a vykonávanie politik Európskej únie nesú zodpovednosť rôzne verejné organizácie, či už na európskej, štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Pre posilnenie modernej a administratívnej kapacity je potrebné uvoľniť určité zdroje tak pre plánovanie, ako aj pre kapacity. Tieto zdroje sú vyčlenené v Európskom fonde aj vo Fonde pre regionálny rozvoj a týka sa to najmä oblastí, ktoré sú veľmi citlivé, napríklad boj proti korupcii, obmedzenie administratívnej záťaže alebo modernizácia procesov tvorby jednotlivých politík. No a takisto aj elektronizácie verejnej správy, kde sú tieto informácie veľmi dôležité. V poslednej dobe vyvstáva aj problém do istej miery s viacročným finančným rámcom, ktorý je veľmi dôležitý pre dlhodobé plánovanie. Zatiaľ neprišlo k dohode, ako viete, takže sme na neistej pôde zatiaľ. Vo svojom stanovisku vyzývam na to, aby sa zvýšila koordinácia tvorby rozpočtov na európskej úrovni aj na úrovni národných rozpočtov. Pokiaľ ide o formulovanie politiky, najmä politiky súdržnosti, tak tá e, je stále viac závislá od e, prognóz a formulovania dlhodobých trendov ako takých. Preto treba využívať materiály a štúdie, ktoré už existujú, ako napríklad projekt Európa 2030, ktorý bol spracovaný na základe reflexie o budúcnosti Európskej únie do roku 2030 pre Európsku radu. Potom správa Globálne trendy do roku 2030, ktorú vypracoval Ústav Európskej únie pre štúdium bezpečnosti to sú teda všetko materiály, ktoré treba použiť, ale je ich ešte viac na formovanie, je ich ešte viac, ktoré môžeme využiť, využiť na formovanie dlhodobých trendov. Preto odporúčam vo svojom stanovisku užšiu koordináciu všetkých aktérov, vytvorenie interinstitucionálneho systému na identifikáciu dlhodobých trendov, kde by boli zapojení všetci všetky zainteresované strany, zamestnanci mm. príslušných orgánov, zamestnanci e, inštitúcií Európskej únie, a vrátanie výboru regionov. To je dôležité, pretože to má vplyv na jednotlivé lokálne územia. Toto je zhrnutie môjho stanoviska. Veľmi rád si vypočujem pripomienky a návrhy. Ďakujem. Uh, shadows, only... Ďakujem. Alfonzi ako prvý z tieňových spravodajcov. Ďakujem, pani predsednička. Je to otázka, ktorá e, má e, veľmi dobrý potenciál na rozvoj pre kohezné fondy, e, výber, výber vzdelávania tvorby, ten, ten dlhodobé úvahy, anticipácia, aby sme pomohli aktérom v rámci programovania pre integrované programy. Škoda, že nemáme taký, takú, taký, takú pravidelnosť na európskej úrovni, e, e, mať takú, spustiť takú globálnu reflexiu, ku ktorej by sme mohli pripojiť rôznych, rôznych aktérov, regióny menovite, aby sme si vypočuli, aké potreby vníma e, regionálna úroveň analýza, expertíza, ktorú často e, absentuje. E, určite som za všetky tieto body a verím, že e, pozorovania, menovite aplikácia koheznej politiky, že to všetko môže byť veľmi užitočné. Ďakujem. Pán, pán Nistorli teraz. Ďakujem. Teraz som to považoval trošku ťažké to postihnúť, celú túto tému. Ide, e, sú tu vlastne na jednej strane diskusie e, v Európskej únii o mm, zásahoch e, do rozpočtovej politiky a na druhej strane sme orientovali našu pozornosť na vypracovanie, na vybudovanie kapacít už e, chceme sa samozrejme postarať o to, aby sa na všetkých úrovniach um, mali správne vzdelané osoby a tá diskusia, ktorá sa vedie, tak tá ide týmto smerom. Pokiaľ máte financie pod kontrolou, potom môžeme podporiť hospodárstvo a na druhej strane zase sa snažíme o stimuláciu a poskytovanie stimulov iným spôsobom. Mm, myslím si, že v tých bodoch 6 a 7 tu musíme byť otvorenejší ako Európska únia pri tých stratégiách. Už dobre, povedzme si, že je to tak, čak, že pokiaľ to nie je národná kompetencia, tak sa to bude riešiť všetko na európskej úrovni. Ale tu ide o to, aby sme si nastavili zrkadlo uh, práve s ohľadom na metódy, ktoré fungujú, aj na štrukturálne reformy, ktoré sa majú zrealizovať v niektorých krajinách, napríklad v Španielsku. A to tak, aby sa skutočne aj kapacity, ktoré sú v dispozícii, mohli rozvíjať predovšetkým pri vytváraní pracovných miest. Pokiaľ niekto sedí dlho na jednom pracovnom mieste, tak e, je viac chránený, má množstvo výhodov a tí nováčikovia sú predsa len zraniteľnejší, takže je potrebné, aby sme aplikovali správne legislatívu, aby sme hovorili o znalostiach a dobudovaní kapacít, ale na druhej strane musíme kriticky preskúmať existujúce systémy a toto je ten uh, neurálny bod celej tej stratégie, keď eh, sa k tomu, budeme, eh, keď sa k tomu bude pristúpať politicky, tak neviem, či budeme môcť eh, prispieť k tomu pozitívne. Ja som to, myslím, teraz lepšie pochopil, pokiaľ to súhlasí s tým. A pokiaľ je to tak, ako to chce pán Vlásak orientovať, tak som to pochopil správne. Myslím, že nikto iný z výboru sa nechce vyjadriť. Poprosím komisiu je tu poradenská, eh, je tu poradenská kancelária pre eh, politiky pre predsedu Barosa. Eh, bude to na kolega Graham, ktorý odprezentuje projekt ESPAS výboru. Takže Graham Carter je ďalším rečníkom. Ďakujem za túto možnosť povedať zo pár slov jedného prvku vytvárania kapacit inovatívneho e, vytvárania kapacít, ktoré sa snažíme zaviesť naprieč e, inštitúciami. E, vychádzame z toho, že svet sa rýchlo mení a preto potrebujeme strategickejšie zmeny s dlhodobými implikáciami Musíme k ním pristupovať inak, teda rovnako ako inde vo svete, ako sa to deje vo Washingtone či Dili. Európske stratégie, stratégie a systém ich analýzy známy ako ESPAS, pilotne rozbehnutý v rokoch 2010 a 2011 a tým sme spustili proces, ktorý má posilňovať takéto e, politiky a má byť pomôckou pre európskych politikov vychádzajúc e, z empirických e, dôkazov a analytického prístupu. Publikovali sme to v marci 2012 e, textom s názvom Globálne trendy do roku 2020. Hovorili sme o trendoch, ktoré budú tvárniť svet do roku 2030 veľký dôraz na trvalo udržateľný rozvoj s, ohľadom na E, neustále sa míňajúce zdroje, ďalej vynáranie sa policentrického sveta a ďalej narastajúce medzery v medzinárodných, e, medzinárodnej štruktúre vládnutia. Takto sa umožnilo e, ESPAS e, pre, prejsť od pilotnej fázy k fáze prípravných akcií v nadväznosti na rozpočet roku 2012 pre obdobie 2012 a 2013. Tu sú tri základné e, časti analýzy. Po prvé ekonomika, potom e, spoločenské zmeny a po tretie medzinárodné e, spravovanie. Tie tri štúdie zdôraznia kľúčové trendy na svete a vyzdvihnú dôležité lokácie pre Európsku úniu zamer- so zameraním na rok 2013. Tu sa tiež skúmajú pravdepodobné výzvy do, e, na inštitucionálny synko, cyklus 2014 až 2019. Je to in, e, inovatívna iniciatíva, vedie, venuje veľkú pozornosť prierezovým horizontálnym e, prístupom naprieč spoločenskými výzvami. Tieto tri štúdie Eh, majú vyvrcholiť v septembri, potom budú eh, dozor nad týmto postupom má riadiací výbor medzi inštitúciami a tri pracovné skupiny, kde sú zastúpené jednotlivé participujúce organizácie, Rada, Parlament, Komisia a vonkajšia služba. Výsledné štúdie budú tiež e, E, predstavovať analytický základ pre prípravu riadiacou skupinou ESPAS finálnej správy, ktorý vyzdvihne najrelevantnejšie trendy, ktoré identifikujú tie štúdie. Vytvoria sa e, dôležité prepojenia a implikácie pre európsku politiku v budúcom e, inštitucionálnom cykle záverečný projekt a výsledky by mali byť k dispozícii v e, prvej časti roku 2014 v dobrom čase na zapojenie sa do zmien inštitucionálnej konštrukcie. Myslím si, že toto vám dáva taký širší prehľad projektu v reakcii na e, slova spravodajcov i tieňových spravodajcov si myslím, že to, čo sa deje s ESPAS, je jasná reakcia na jasnú potrebu EÚ pozerať sa strategicky vopred naprieč e, inštitucionálnou architektúrou. Myslím si, že e, pracovná skupina, v ktorej som členom, mi umožňuje vidieť, ako sa participujú organizácie. Je tu nová miera v kreativity. To bude možno veľmi, veľmi e, dobré pre budúcnosť otázka znie, či budeme vedieť vytvoriť per, taký stálejší systém. Ďakujem. Mám len otázku týkajúcu sa implementácie odporúčaní. Vy ste sa nerozhodli, ako celý proces bude spustený, pokiaľ ide o praktickú implementáciu výsledkov práce na ESPAS. Čo očakávate od parlamentu? ako e, budú môcť vidieť výsledky iné inštitúcie, ako bude zapojený zástupca parlamentu, budeme sa zapájať my, alebo to bude cez sektorálne prepojenie. Môžete k tomu povedať? Ako povedal kolega, toto je, je jediný medziinštitucionálny projekt, ktorý prebieha. To znamená, že riadiaci výbor ktorý eh, manažuje celý projekt, má stupcu z každej z inštitúcií. Eh, komisia je tu zastúpená takisto a táto skupina vychádzala zo záverov rôznych správ, ktoré museli byť pripravené až do konca roka a bude prezentovaná záverečná správa s politickými odporúčaniami na začiatku roku 2014 Takže parlament momentálne intervenuje na úrovni pracovnej skupiny. Máme tri pracovné skupiny, ekonomika, e, spoločenské výzvy a riadenie. Ja som predsedom pracovnej skupiny pre ekonomiku a členovia z parlamentu aktívne participujú rovnako tiež ďalšie inštitúcie. To je prvá fáza. Druhá fáza, riadiaci výbor, ten navrhne správu ktorá sa zašle inštitúciám začiatkom roku 2014. Takže odporúčania, ktoré rôzne výbory parlamentu predložia, budú, budú e, posunuté ďalej v jednotlivých pracovných skupinách. A dobre to všetko zapadá do analýzy zámerov toho, čo si komisia myslí, že treba navrhnúť na niekoľko e, na budúce obdobie, na budúce roky. Oldřich, e, e, musím asi povedať, že v tejto veci musíš byť veľmi bdelý, obozretný a treba si dvakrát premyslieť, čo chceme vidieť v odporúčaniach, aby naozaj tento proces skutočne fungoval kohezná regionálna politika vlastne bola veľkou investičnou politikou, ktorá by nemala zostať bokom. Teší ma, že máme túto informáciu z komisie. Ak nie sú ďalšie otázky, komentár, tak by som dala slovo ešte Oldřichovi. Chcel by si e, uzavrieť diskusiu komentármi. Nemyslím, myslím si, že ďakujem komisii za jej informácie budeme v kontakte a budeme si vyjasňovať a verifikovať veci k zmeny v mojej správe. Rád by som tiež chcel skontaktovať ľudí e, z rozpočtového výboru v tejto veci. Ďakujem. So, uh... Ďakujem, takže ešte nevieme celkom presne, kedy bude e, v gestorskom výbore záverečné hlasovanie ale lehota pre pozdávanie pozmeňujúcich návrhov je 22. marec 12 e, hodín, e, aby sme v apríli hlasovali v prípade, že gestorský výbor chce hlasovať v máji, aby sa naše stanovisko mohlo zohľadniť. Takže poludne 22. a v tomto bode môžeme uzavrieť e, túto časť nášho programu. Komisii chcem poďakovať za účasť Sean Kelly je tu a pred, máme trošku aj predstih. To je naozaj pre Európsku inštitúciu dobrým signálom. Môžeme prejsť teda k stanovisku Seana Kellyho na tému modrý rast, posilnenie udržateľného rastu v oblasti morí, námornej dopravy, cestovného ruchu EÚ. Sean, môžeš kedykoľvek začať. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani predsednička. Som, je mi potešením, e, že môžem teda predniesť stanovisko k tejto správe v mene nášho výboru, pretože tie materiály komisie, na ktorých to vychádza, poukazujú na veľmi dôležitú oblasť skutočného rastu a vytvárania pracovných miest a udržateľnosti pre Európsku úniu ak sa nám podarí správne nastaviť infraštruktúru. Poprvé potrebujeme rozvinúť infraštruktúru v rámci potenciálu morí. Po druhé, treba vytvoriť právnu istotu a samozrejme dôveru e, pre tých, ktorí by chceli investovať do mnohých oblastí s veľkým potenciálom, pokiaľ ide o rast. statu. by som, a tu ešte uvediem, ktoré oblasti to sú a samozrejme je tu aj skutočnosť, že to vychádza z tých námorných oblastí a prírodných zdrojov. A je to preto veľmi re- relevantná otázka pre tento výbor, lebo námorné otázky sú regionálnymi otázkami v zásade a preto by sme <clears throat> teda mali jednoznačne podporiť tieto návrhy. Tie e, zdroje musia teda byť zamerané, treba ich efektívne využívať, aby tieto stratégie mali pozitívny výsledok eh, pre rast. A vo svojom návrhu stanoviska vyzývam na posilňovanie synergií medzi jednotlivými nástrojmi Európskej únie, tak aby sa eh, využívali klastre, Eh, aby sa využívali aj tie nástroje, ktoré už existujú v jednotlivých krajinách. Napríklad eh, program Informár, eh, ktorý už existuje a v podstate je to pokračovanie predchádzajúceho programu, ktorý v Šírsku existoval, pokrýva asi 5000 námorných míl a jeho výsledkom sú e, produkty mapovania e, a skúmanie e, morského dna. Treba podporovať aj stabilný právny rámec v jednotlivých oblastiach politík, aby sa zabezpečil stabilný rozvoj a udržateľný rozvoj v námorných oblastiach. No a okrem toho treba myslieť aj na tie skupiny zainteresovaných strán, ktoré toto všetko ovplyvňuje a e, treba zabrániť konfliktom e, záujmov pri e, vytváraní príležitostí a pracovných miest v týchto oblastiach a jednotlivé inštitúcie, ktoré sa zameriavajú na tieto oblasti, by takisto mali koordinovať svoje činnosti tak, aby postupovali koordinovanie a nie izolovanie. Takže jasné praktické pravidlá pre plánovanie námorných oblastí a územné plánovanie týchto oblastí je potrebné. Tým sa otvoria možnosti pre využívanie potenciálu námorných oblastí. Je tam veľký potenciál, pokiaľ ide o ďalší rozvoj. Samozrejme sú to aj oblasti, zdroje, kde sú zdroje obnoviteľných energií. Sú teda mnohé možnosti, ktoré sa dajú využiť. A to aj prostredníctvom výskuma vývoja a politík regionálneho rozvoja. A musíme takisto podporiť projekty a pilotné projekty, e, ktoré sa zameriavajú práve na toto a takisto aj e, treba e, skutočne zaviesť e, takisto a použiť v praxi e, tie e, kapacity, ktoré umožňujú využívanie napríklad e, energie, morského prílivu a podobne. Samozrejme, aj právne istoty sú dôležité a aj istota, e, že tí, ktorí sa rozhodnú investovať do tejto oblasti, budú mať e, potrebnú podporu. Je to teda veľká príležitosť pre Európu, e, ktorá môže znižiť potrebu dovozu fosílnych palív z iných oblastí sveta. To by sme teda mali zaviesť do praxe čo najskôr. Tu v parlamente e, som absolvoval rôzne e, stretnutia e, a mám naplánované ďalšie stretnutia, kde sa práve bude hovoriť o týchto offshoreových, o tomto offshoreovom potenciále. My teda Hm, sa nesmieme nechať e, hm, demotivovať podľa rôznych hodnotení. Tu existuje, existuje skutočne obrovský potenciál, napríklad e, pokiaľ ide o zemný plyn e, a ropu. A to by bolo lepšie riešenie, než dovážať tieto suroviny z často nestabilných oblastí. 90 našich poľnohospodárskych podnikov sú malé a stredné podniky, poskytujú asi 80 tisíc e, pracovných miest. To znamená, e, tu je e, možnosť zamerať sa na plody mora a ľudia teda musia byť o tom samozrejme informovaní a s ľuďmi, s ľuďmi sa treba rozprávať. Ja mám skúsenosť z vlastnej e, krajiny o tom, ako to prebieha. E, treba ľuďom dať možnosť, aby hovorili o tom, aké sú ich ciele a potreby, aké majú výhrady. Na tie výhrady treba brať ohľad, treba ich riešiť a treba takisto týchto ľudí ubezpečiť, ktorí vyjadrujú svoje pochybnosti a obavy, že sa na to bude brať ohľad, e, pretože Ehm, často sa stane, že aj dobré projekty sa nakoniec nerealizujú, pretože sa neprekoná táto e, fáza. Polnohospodárstvo je e, samozrejme oblasť, e, ktorá má obrovský potenciál v Európe a môže sa robiť aj environmentálne pozitívnym spôsobom. Ehm, samozrejme, ďalšie E, možnosti predstavuje modrý rast a pochopiteľne je tu aj možnosť vývoja napríklad lekárskych projekt, e, produktov, kozmetických produktov. Aj tu je obrovský potenciál. To už sa takisto ozvalo pri celom rade okrúhlych stolov tu v parlamente E, sú to možnosti, kde, e, ktoré sa môžu rozvíjať aj v takých e, častiach Európy, kde sa o tom predtým vôbec neuvažovalo. No a napokon turisti, cestovný, cestovný ruch. Cestovný ruch je takisto dôležitý pre udržateľný rozvoj námor, námorných oblastí a prímorských oblastí. Napríklad to je niečo, čo rastie z roka na rok. Vodné športy sa môžu ďalej rozvíjať je tu veľká príležitosť pre stratégie cezhraničného e, cestovného ruchu a, stratégi- a ďalšie e, modality, ktoré môžu priniesť nové pracovné miesta a zároveň e, toto všetko sa môže odohrávať veľmi ekologickým spôsobom. A to všetko v podstate môže viesť k tomu, že sa nakoniec podarí prekonať recesiu, priniesť prácu a rozvoj do mnohých oblastí. Takže toto sú veci, ktoré majú obrovský potenciál a je dôležité, aby sme podporili návrhy Komisie Európskeho parlamentu a aby sme aj vyčlenili hm, príslušné prostriedky pre tých, e, ktorí chcú vytvoriť e, potrebnú právnu istotu a infraštruktúru na e, realizovanie príslušných investícií. Takže modrý rast je nový rast. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, Sean. A pán Patrice Tyrolien, prosím, máte slovo. Vážená pani predsednička, kolegovia, v prvom rade chcem spravodajcovi poďakovať za jeho stanovisko, ktorý zdôrazňuje všetky iniciatívy tejto iniciatívy, všetky pozitíva tejto iniciatívy pre e, modrý rast. Je tu množstvo ekonomických krokov, ktoré umožňa dosiahnuť e, maximálnu bohatosť E, oblasti morí, e, morského života. Práce, ktoré sme realizovali v prostredníctvom e, integrovanej námornej politiky. Tu chcem zdôrazniť, že nie celkom dobre rozumiem ako chce komisia postup, postupovať. Treba dohlbky preštudovať túto správu, ale to by bola diskusia iná. Želal by som si, aby všetky tieto aktivity mali určitú externosť, pretože je tu negatívny dopad na životné prostredie napriek skutočnosti, že by sa mohlo e, reagovať na e, imperatív trvalého vývoja. Znečistenie z z, ťaž, pri ťažbe minerálnych e, látok tu, z turizmu a pri e, chove akvakultúry je badateľný. Námorná integrovaná politika, v ktorej, e, ktorej sa týka táto iniciatíva, by mala reagovať na tieto požiadavky celosvetovej koherentnosti. Trvalú udržateľný charakter zamýšľaných aktivít by eh, nemal byť zdôraznený len tejto, v tomto oznámení. Pre európske regióny to platí, ale tiež i pre krajiny tretie. Tradične eh, námorný priestor je priestorom hraničným, predovšetkým však priestorom výmeny. Eh, Európska únia tu má určitú, určitú povinnosť profitovať spoločne so svojimi susedmi e, v, na takomto modrom raste. Globálna dimenzia našej únie by, e, je podľa mňa e, v rámci pohľadu Európskej komisie podceňovaná. Pa, celkom jasne treba hovoriť o krokoch členských krajín i EÚ v tejto veci financovanie z EÚ z regionov e, sa nedostatočne zdôrazňuje. A práve modrý rast, ak by sa mal stať prioritou, naše pilotné iniciatívy, ktoré vyberá Európsky parlament, by takisto tiež mali mať trošku modrejšie zafarbenie. Ako zdôrazňuje tento dokument Európskej komisie, e, e, okrajové oblasti majú strategické miesto v modrom raste. Pokrok a zbližovanie európskych krajín e, vo všeobecnosti EÚ umožňujú dobre e, mať užitok e, z tejto, z tejto, z tejto oblasti, tak rozptýlenej po celej, po celej planete. Takisto ide o morské i pobrežné oblasti ktoré by mali byť zapojené do týchto diskusí pri rozpočtových implikáciách. A hoci tieto ambície môžu byť pekné na papieri, bez financií to budú len mŕtve slova. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pán Chryzobielos. Ďakujem. <clears throat> Je veľmi dôležité Hm, aby sme diskutovali o stratégii v tejto oblasti. Lebo keď hovoríme o týchto zdrojoch, hovoríme aj o oblastiach, eh, námorných oblastiach, eh, oblastiach eh, morských paniev, hm, ktoré samozrejme sú dôležité z hľadiska udržateľnosti a rastu. <clears throat> Samozrejme, oblasti eh, aktivít, ktoré, eh, činnosti, ktoré sa vyvíjajú v týchto oblastiach, môžu vytvárať aj nové možnosti vytvárania pracovných miest. Treba brať do úvahy aj biodiverzitu v týchto oblastiach a musíme zabezpečiť, aby eh, z tohto pohľadu tieto oblasti Ehm, sa ehm, nezhoršili. Musíme si takisto uvedomovať dôsledky znečistenia e, v príslušných oblastiach. Musíme teda e, vytvoriť nástroje na realizáciu udržateľnej stratégie v námorných oblastiach. E, európske politiky a nástroje sú vzájomne, sa vzájomne doplňajú. Klastre konkrétne sú veľmi dôležité v tomto prípade. A to nie len z finančného hľadiska, ale aj z hľadiska ochrany e, morského, životného, morského prostredia a z hľadiska ochrany biodiverzity. Preto je potrebná debata medzi rôznymi hráčmi, to znamená rôznymi inštitúciami v Európe a na rôznych úrovniach, vrátane úrovne vlády, nás veľmi zaujíma, napríklad tento výbor, a, a byť súčasťou tohto, tejto debaty. Stratégia musí brať do úvahy aj to, že tieto morské panvy, to nie je oblasť, ktorá by sa týkala len záujmov jednej krajiny, lebo toto má cezhraničnú povahu. Samozrejme, máme tu právne hranice, aj ekologické hranice a tie sa nevždy prekrývajú. A preto musíme zabezpečiť, aby sa vypracúvali a zavádzali vhodné E, programy odbornej prípravy a takisto v rôznych krajinách aj v rôznych regiónoch môžeme e, vypracovať e, výskumné programy a realizovať tieto programy tak, aby sme boli schopní riešiť nové problémy. A zároveň, aby sme boli schopní vytvoriť nové modré aj zelené pracovné miesta. Treba teda zabezpečiť, aby existoval kontakt medzi výskumom a akademickým svetom. V parlamente sa o tom diskutovalo už predtým aj s komisiou. Hovorili sme o týchto individuálnych nástrojoch. Teraz je potrebné zaviesť integrovanejší prístup, tak aby sme zároveň rešpektovali e, zelené hospodárstvo, Máme usmernenia pre implementáciu činnosti pre pobrežné oblasti, pre stratégiu na ochranu proti, klimatickým, proti zmenám klímy. No a všetky tieto usmernenia treba zakomponovať do e, nariadení a pravidiel e, činnosti v týchto námorných oblastiach. Je potrebná udržateľnejšia politika, aby investície, ktoré sa robia dnes, boli dlhodobejšie udržateľné a aby boli hospodársky aj environmentálne realizovateľné. Musíme takisto aj hľadať nové spôsoby financovania, či už spoločné podniky alebo <clears throat> individuálne investície. Je to teda veľmi zložitá situácia. Ako vidíte, toto všetko treba objasniť. No a musíme mať aj vhodné programy riadenia, napríklad integrovaného riadenia pobrežných oblastí. Máme pred sebou príklad, eh, príklady toho, čo sa stalo v niektorých pobrežných oblastiach, kde sa realizovali určité opatrenia bez toho, aby vychádzali z príslušných e, štúdií. Malo to za následok zhoršenie e, situácie na pobreží v mojej krajine napríklad až 20 pobrežia bolo takto nevhodne e, zasiahnuté pri snahe o naštartovanie rastu niektoré opatrenia spôsobili miestnym komunitám problémy. A teraz obnoviteľné zdroje. Tu máme tiež problém, pretože musíme mať udržateľné a viac udržateľné riadenie týchto zdrojov a musíme zabezpečiť, aby sme znížili emisie CO2 a takisto aj znečistenie. To však nemožno dosiahnuť tak, že zároveň budeme intenzívne investovať do iných foriem energií, ktoré znečistujú životné prostredie. musíme sa takisto zaoberať tým, ako pristupujeme k e, odpadovému hospodárstvu napríklad v, v prístavoch. Máme plán na rok, do roku 2020, podľa ktorého by mali byť e, nastolené dohody medzi miestnymi spoločnosťami a spoločnosťami, firmami a mimovládnymi organizáciami s cieľom E, podporiť e, využívanie e, lodí, ktoré menej znečisťujú životné prostredie a s cieľom zdokonalovať lode práve z ekologického hľadiska. Máme krajiny ako Grécko, ktoré majú finančné problémy a je teda veľmi ťažké realizovať tie potrebné investície v tejto oblasti, ale aj tak je to všetko dôležité pre regionálny rozvoj a určite si viete predstaviť, aká je situácia aj na ostrovoch, ktoré sú z tohto pohľadu veľmi, veľmi zraniteľné. Takže musíme sa zamerať na zelenejšie e, plavidlá, lode a podporovať e, stavbu takýchto takýchto ekologických plavidiel. Vieme, že bola vytvorená baltická sieť, ale to je niečo, čo sa odohráva v tej oblasti a nie je to teda e, situácia, ktorá by existovala všade. Pobrežné oblasti a ostrovy by sa mohli dostať do centra e, tejto politiky vytvárania sietí v oblasti obnoviteľných, obnoviteľných zdrojov. E, viem, že sa realizujú niektoré pilotné štúdie. Mm, treba sa teda pozrieť na tieto štúdie a takisto aj na inteligentné siete, ktoré sa vytvorili Samozrejme, rybolov a cestovný ruch sú takisto dôležité. V poslednej dobe na plenárnom zasadnutí sa hovorilo o novej stratégii pre spoločnú rybolovnú politiku. To je veľmi dôležité pre modrý rast a dôležité pre modrý rast je teda nachádzať nové inovačné spôsoby, inovatívne spôsoby rybolovu treba posilniť udržateľné e, praktiky rybolovu, aby sa obnovili aj pobrežné oblasti a izolované oblasti pobrežia, e, kde sa môžu vytvárať nové pracovné príležitosti a kde sa zároveň bude chrádiť biodiverzita. To sú teda tie kľúčové oblasti, ktoré treba zdôrazniť a e, rybolovný náro, námorný fond sa musí využívať najmä na tie opatrenia, ktoré vytvárajú e, pracovné príležitosti pre ľudí a e, vytvárajú nové formy e, zamestnanosti ľudí. Na záver sa chcem ešte vyjadriť k cestovnému ruchu. Treba podporovať tie výhody, ktoré niektoré oblasti, pobrežné oblasti majú A nemali by sa pritom zdôrazňovať také tie chudobnejšie formy turist, cestovného ruchu alebo takého mm, e, e turistického cestovného ruchu, e, ktorý nemá dlhodobú víziu a mali by sme sa skôr zamerať na taký cestovný ruch, ktorý túto víziu do budúcnosti má a ktorý skutočne prežije dlhšie obdobie je tu teda veľký potenciál, napríklad e, ekoturistika, e, cestovný ruch e, spojený s rybolovom, s vodnými športmi, všetky rôzne nové typy turistických aktivít. Ale nechceme, aby z toho bol bumerang, ktorý nakoniec sa vráti v podobe rôznych negatívnych dôsledkov, miestnym komunitám. Ďakujem vám. Ďakujem, François de Franzi. Veľmi rýchlo, pani predsednička, pokiaľ ide o správu, treba sa odkazovať, pokiaľ ide o naviazanie týchto stratégií pre morské dno, morské panvy pre budúcnosť, si myslím, že je dôležité zdôrazniť, do akej miery by bolo dobré pre modrý rast a pre boj proti uh, skleníkovému efektu pristupovať k tejto st- stratégii uh, e, nie chaoticky a nie selektívne. To sú naše návrhy, ktoré e, predkladáme, aby sme túto správu obohatili. Ďakujem. Thank you very... Enrika Manner. And... Ďakujem. Ja by som ešte mm, sa chcela vyjadriť e, k niektorým pripomienkam k návrhu stanoviska náš steňový spravodajca by chcel veľmi mm, privítať e, návrh stanovisko. Podľa neho sú skutočne pobrežné oblasti veľmi dôležité pre, e, mm, pre hospodárstvo 5 milión pracovných miest a 5 miliard e, eur ročne. To je v podstate to, čo tieto oblasti predstavujú a sú takisto aj oblasťou pre príležitosti ďalších investícií. Samozrejme je tu aj možnosť využitia prílivovej energie a offshoreových zdrojov energií a e, to všetko môže takisto prispieť k obmedzeniu e, emisí skleníkových plynov v Európe Modrý rast, e, to je samozrejme aj pobrežná a námorná e, turistika, cestovný ruch. To znamená príjem, príjem pre pobrežné komunity a v niektorých e, periférnych oblastiach je to jediný zdroj hospodárskeho rastu. Treba teda pobrežným oblastiam pomôcť pri vytváraní infraštruktúr, ako sú prístavy a podobne, a prilákať tam verejné aj súkromné investície. To všetko podporuje hospodársky rast a udržateľný spôsob vytvárania pracovných miest. Ďakujem vám za pozornosť a predložíme aj e, pozmenujúce návrhy. E, je tu niekto z DG Mare? Áno, prosím, môžete sa vyjadriť? Áno, dobrý deň. Len stručne ďakujeme e, spravodajcovi aj výboru za pozitívny postoj k tejto iniciatíve Samozrejme, možno sa vyjadrovať k všetkým možným aspektom tejto modrej, e, tohto modrého hospodárstva, ale ako sme si vypočuli, veľmi dôležitý je ten potenciál. E, treba teda e, zamerať snahu na tie oblasti tých pobrežných oblastí a námorných oblastí, ktoré predstavujú veľký potenciál pre ďalší rast. My sme si zaznamenali všetky pripomienky a plne s nimi súhlasíme. Pokiaľ ide o regionálnu politiku, my sa pokúsime premeniť to konkrétne na, e, do formy programov pre budúce štruktúrálne fondy. A samozrejme to súvisí aj s e, financovaním výskumu a inovácií v rámci Horizontu 2020. E, pokiaľ ide o právnu istotu, ako sa veľmi vhodne hovorí e, e, o stanovisku, tak my sme prijali minulý týždeň smernicu o námornom plánovaní na komisii a to by malo potom, ako to posúdi ešte spolu zákonodarca, vytvoriť E, práve takýto pevný rámec pre tých, ktorí chcú investovať do, modrej, e, do modrého rastu. Ďakujem. Ďakujem a teraz e, posledný rečník, pán Kelly. Ďakujem, ďakujem za tie pripomienky od kolegov aj komisie. Všetci súhlasia, že v tejto oblasti je veľký potenciál, s ktorým však treba nakladať opatrne, treba si veľmi dobre uvedomovať aj vplyv na životné prostredie. Je to teda e, e, niečo, čo e, sa bude vyvíjať len postupne, ako povedala komisia, treba postupovať krok za krokom. A je to teda proces, ktorý možno začne najskôr opatreniami, ktoré nie sú až tak finančne náročné a potom by sme sa posúvali k tým, ktoré sú e, finančne náročnejšie. Cestovný ruch to je práve jedna z takých oblastí, e, ktoré sa môžu e, rozvíjať a hovorili sme aj o využití energetického potenciálu mora, pokiaľ ide o vytvorenie našich vlastných príležitosti a, mo- a, a pokiaľ ide o možnosť e, znížiť závislosť, e, energetickú závislosť Európy od dovozu. Je to teda len také začiatočné štádium, ale je to veľmi, veľmi e, vzrušujúce a samozrejme je veľmi dôležitý i ten právny rámec, o ktorom hovorila komisia, štruktúrálne fondy, Horizont 2020, to je všetko veľmi dôležité z tohto hľadiska a som veľmi rád, že som to počul z úst predstaviteľov komisie, takže poč- e, uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať v nasledujúcich rokoch. Dobre, ďakujem. E, termín pre pozmenujúce návrhy navrhujem 22. marca e, na poludne. Termín lehota pre predkladanie pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov. Tým teda uzatváram dnešné zasadnutie a chcem požiadať e, všetkých okrem koordinátorov, aby e, opustili miestnosť láskavo a to čo najrychlejšie, aby sme i hneď mohli pokračovať e, so stretnutím koordinátorov. Ďakujem vám.